Bonjour à tous. Good morning. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré ráno. Srdečne vás všetkých vítam po sviatkoch. Na úvod šťastný nový rok. Všetkým veľa úspechov v novom roku. Dúfam, že rok 2012 nebude horší ako predchádzajúci rok práve naopak, že bude lepší pre nás všetkých. Tak, hneď začneme. Máme pred sebou bohatý program. Začíname tým, že schválime program, našo program našej schôdze a veď vás musím informovať, že z logistických dôvodov mm, máme polovicu tejto schôdze v tejto sále, ale popoludní, teda prvá polovica to dopolu, do, do, bude tu a popoludnejšia schôdza sa presúva e, do časti PHS e, do miestnosti P1 a 002. Teda popoludnejšia schôza bude e, už v časti PHS. Ante? Janko. Thank you. Thank you. So, we are adopting the agenda. S prijatím programu vám ešte pripomíname, že bod 12 až 19 vo veci absolutória na rok 2010 boli zrušené. Ďalej po druhé bod 20, ktorý sa týka situácie v Maďarsku. Zastupca komisie bude Françoise Lebel, eh, generálna riaditeľka pre spravodlivosť eh, a ďalej bod 21. Európsky vyšetrovací príkaz. Tu nejde iba o výmenu názorov, ide o predstavenie návrhu správy. Ak všetci súhlasíte, tento program je takto schválený a prechádzam hneď k oznámeniam. Poprvé, informujem vás, že od januára 2012 výbor LIBE má 5 nových poslancov. Srdečne vítame pána Arkadiuša Bratkovského. Sme radi, že ste medzi nami. Ďalej vítame pána Franka Engela. Aj ten je novým členom nášho výboru. Ďalej pán Svetoslav Hristov Malinov aj vás srdečne vítame. A pána Jozef Weidenholca. ako aj pani Antea McIntyre. Srdečne vás vítame. Vítame všetkých týchto nových členov nášho výboru. Ďalším bodom je schválenie zápisníc z viacerých stretnutí, konkrétne z mája, septembra, októbra a novembra 2011. Zápisnice sú tým schválené a ešte by som vám chcel oznámiť, že ustanovujúca schôdza výboru LIBE na druhú polovicu funkčného obdobia prebehne v pondelok 23. januára od 17.15 do 17.45 v budove Jan 4Q1. Teda ešte raz opakujem, ide o ustanovujúcu schôdzu pre druhú polovicu funkčného obdobia. Teraz prechádzame k bodu 4. Ide o prvý obsažný bod nášho programu. Ide o dohodu medzi EÚ a Islandom a Norskom o uplatňovaní určitých ustanovení dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ. A spravodajcom je náš kolega Claude Moraes. Ležial, necíti sa dnes dobré a zastupuje ho v tomto bode kolega Ensiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť postúpiť vám stanovisko Klóda kvôli globálnej globálnym prvkom trestného zlo, zloči, trestnej činnosti je potrebné prispôsobiť aj boj proti trestnej činnosti a posunúť to na globálnej úrovni zločinci sa presúvajú z členských štátov a preto je potrebné spolupracovať ich prenasledovaní. Cieľom tejto dohody je zlepšiť súdnu spoluprácu v trestných veciach medzi všetkými členskými štátmi EÚ a medzi Norskom a Islandom a štátmi EÚ. Rada podporila túto dohodu s Norskom a Islandom, prijali dohodu, ktoré obsahom je aj dohovor 2000 čo sa týka vzájomnej pomoci v trestných veciach a, a taktiež je tam protokol z roku 2001. Tento dohovor a tento protokol zavezuje členské štáty pomáhať v procese vyšetrovania a taktiež pomáhať súdnym orgánom v boji proti trestnej činnosti. Tento dohovor a protokol podporili všetky členské štáty a ich cieľom je modernizovať a zlepšiť metódy spolupráce medzi súdnymi a policajnými zložkami. Protokolom tomto dohovoru je aj dokument, ktorý obsahuje aj prvky, ktoré sa týkajú výmeny bankových informácií. Ustanovenia tohto dohovoru a protokolu, ktoré sú obsahom dohody, s Norskom a s Islandom taktiež obsahujú ustanovenia o vypočúvaní svetkov, odborníkov aj obvinených, e, a to telefonicky alebo videokonferenciou. Taktiež sú tam e, aspekty, ktoré sa týkajú súdneho vyšetrovania a spoločných vyšetrovacích tímov. Požiadavky o informácie o bankových transakciách, bankových účtoch a sledovanie bankových operácií v boji proti trestnej činnosti, najmä organizovanému zločinu. Okrem toho, tak ako sa uvádza v návrhu tejto správy, taktiež som podporil špecifické ustanovenia, ktoré umožňujú zapojenie Eurojustu do všetkých konaní, v ktorých eh, dôjde k zamietnutiu požiadavky, respektíve kde sú problémy s výkonom takéto požiadavky. Táto dohoda už bola podpísaná medzi EU a Islandom a Norskom v roku 2003, avšak Tento postup ešte nie je uzavretý, respektíve nepodarilo sa ho uzavrieť, kým nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva. V dôsledku toho a v súlade s novým právnym rámcom, ktorý poskytuje Lisabonská zmluva, je potrebný súhlas Európskeho parlamentu na riadne uzavretie tejto dohody. Tak ako hovorí správa, nie sú dôvody namietať podpísaniu tejto dohody. Táto dohoda sa týka pravidiel Norska a Islandu a zavezuje dodržovať pravidlá, ktoré sú už v platnosti v EÚ. Táto dohoda pomôže Európskej únii bojovať s zraničnou trestnou činnosťou a zlepšiť spoluprácu s krajinami, ktoré sú obe v šengenskej zóne a v prípade Islandu dokonca už prebiehajú rokovania o prístupe do Európskej únie. Obe tieto krajiny majú e, dobré záznamy z minulosti, dobré výsledky a už sú našimi partnermi v mnohých aspektoch v týchto oblastiach e, bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. Preto spravodajca plne podporuje súhlas parlamentu s touto dohodou. V súlade s pravidlom 81 rokovacieho poriadku Európsky parlament má poskytnúť iba svoj súhlas tejto dohody. To znamená, nie je možné prekladať pozmeňovacie návrhy k obsahu samotnej dohody. Avšak poslanci majú možnosť predkladať pozmeňovacie návrhy k textu legislatívneho uznesenia, ktoré potvrdzuje súhlas parlamentu lehotou. pre tieto pozmeňovacie návrhy je 20. je 20. január 2012. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Ensiu, za to, že ste prezentovali toto stanovisko pána Moraesa. Ak sa nemýlim, máme tu zástupcu komisie a aj zástupcu rady, respektíve zástupkyňu pani Jessica Helberg-Auken. Chcete požiadať o slovo? Ak nie, Opýtam sa ešte komisie, či komisia chce zaujať stanovisko. Ak nie, tak sa pýtam poslancov prítomných. Ak e, sa nikto nehlási o slovo, poďakujeme sa kolegovi venciu a ešte vám pripomínam, že lehota na pozmaňovacie návrhy je 20. januára 2012 o 12. hodine na poludne. Ak s tým všetci súhlasíte, tak je lehota takto dohodnutá a prechádzame k ďalšiemu bodu. Tým je bod 5, ktorý sa týka žiadosti o medzinárodnú ochranu, ktorá je podaná štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom člen, členských štátov. Kolegyňou, ktorá má na starosti tento bod, je pani Wikström. Je to dosť obsažný bod a iste viete, že nariadenie, ktoré súvisí eh, s týmto bodom, teda Dublin 2, eh, je zablokované na rade. Už eh, uplynulo dlhé obdobie od dohody v prvom čítaní v maju 2009 a odtedy je to zablokované na rade. Ale posledné predsedníctvo, polské predsedníctvo, ako iste všetci viete, prijalo iniciatívy na odblokovanie tejto témy. Rozhodli sme sa nadviazať medzinstitucionálny dialog, ktorý prebieha. Teda podarilo sa nám dosiahnuť istý pokrok pod vedením našej spravodajky, niektoré nás teraz poinformuje o aktuálnej situácii potom by sme dali slovo aj komisii a dánskému predsedníctvu, pretože vieme, že prebehli rokovania začiatkom tohto pol roka s dánskym predsedníctvom, teda aktuálnym predsedníctvom, ktoré si stanovilo za cieľ poňať azylový balíček vrátane Dublinu za prioritu. A taktiež sa chce venovať aj balíčku o azylovej politike Isté, že máme aj mnoho iných bodov na programe, ale toto nás rozhodne zamestná dosť rozsiahlo. Nech sa páči, pani Wikström, máte slovo. Ďakujem za slovo. Pán predseda, som rada, že vám môžem zaželať šťastný nový rok, ktorý by mal byť úspešný vo všetkých ohľadoch. Aspoň tak dúfam. Chcem vám teraz predostrieť prehľad nariadenia Dublin 2, pretože hoci je mi ľúto, že sme už počas dvoch rokov, odkedy mám na starosti túto problematiku, zatiaľ nevstúpili do rokovania, ale dúfajme, že súčasné danské predsedníctvo bude mať vyššie ašpirácie a že sa napokon nám podarí uzavrieť túto tematiku. E, neprečítam vám celý román, ale žiaľ, história je dlhá a aj keď sa pokúsim to zosumarizovať čo najefektívnejšie, e, predsa len si môžete spomenúť, že pri prvom čítaní už eh, sa v, v máji 2009 prijali veci, odtedy sa však zvolil nový parlament a Janine Hennish Plasher mm, bola mojou predchodkyňou tejto tematike. V Líbe sme v novembri 2010 hlasovali o tejto správe, ktorá bola jednomyselne prijatá v našom výbore. Parlament tlačil radu, aby postupovala ďalej a ja mám pocit, že konečne až teraz sa začali hýbať. Polské predsedníctvo naozaj odviedlo kus práce na tom, že vdýchlo nový život. Rozprávam v rade, ja to oceňujem, oceňujem tieto ich snahy. Prišlo s návrhom, že by mohlo ísť o kompromis medzi radou a parlamentom. Tento návrh zahrňa neustále vyhodnocovacie, vyhodnocovanie azylového systému vo všetkých členských štátoch EÚ, ran, systém rannej výstrahy a prípravy. Podľa tohto návrhu úrad na podporu azylu by mal hrať ústrednú úlohu v tomto evaluačnom procese a mechanizmus je zatiaľ neschválený radou, ale mám dojem, že členské štáty vo všeobecnosti majú kladný prístup k veci. Stretla som sa s tieňovými spravodajcami a prediskutovali sme si viackrát, veľakrát návrhy rady. Takisto v, v skupine medziinstitucionálnej pre azyl sa to mnohokrát diskutovalo a naše návrhy sú takéto monitoring sa nemá udiať iba vtedy, keď je konkrétny tlak, ale by sa malo priebežne konať vo všetkých členských štátoch EÚ a mali by sa vyhodnocovať všetky prvky systému. Tento systém môže mať nedostatky, ale keď nie je pod konkrétnym tlakom vyplývajúcim zo zemepisnej pozície na externej hranici, čo vždy bolo cieľom evaluačného systému. Toto však nestačí, treba e, to dať na širšiu bázu. Je tu odvolávka na článok 80 zmluve, zmluvy o fungovaní Európskej únie a toto by sa tam malo zakorporovať. Treba sa sústrediť na solidaritu v prípade veľkého prílevu žiadateľov o azyl. Je to jednoducho prejav solidarity, ktorý podporuje Dublin 2. Je však relatívne malý počet takýchto prípadov. A čo sa týka nariadenia, tam je odvolávka na eh, relokáciu a dočasnú ochranu, ktorá, ktoré sú obe témou smernice, ktorá je potrebná podľa nás teraz k demokratickej transparentnosti a eh, dohľadu, kontrole. Európsky parlament by mal byť informovaný od prvej úvodnej fázy, už keď príde k eh, skorej výstrahe. A čo sa týka akčného plánu manažovania, e, to je neskorá fáza a podľa nás je nevhodné, aby sa parlament zapájal až v tejto fáze. Opatrenia, ktoré by sa mali vysporiadať s nedostatkami v členských štátoch, má svoj rozmer ľudských práv voči témam, ktoré sa týkajú azylového systému a nevyhnutne je potom veľmi pravdepodobné, že sa takéto niečo stane, keď systém nefunguje adekvátne. Mali by sme mať na pamäti aj to, že existuje celá séria mechanizmov, ktoré sú zavedené a implementácia nariadenia Dublin by sa nemala oslabiť, e, keď bude existovať tento vyhodnocovací systém. E, Dublin by mal byť flexibilným nástrojom, aby každý jednotlivý prípad sa dal posúdiť. E, Členské štáty majú špeciálne programy. Sú to napríklad programy OSN, ktoré tiež mohli by byť hodnotným príspevkom. Ale hodnotiaci systém podľa mňa sa vybral tým správnym smerom a priebežné vyhodnocovanie azylového systému členskými štátmi je niečo, čo je naozaj v skutku potrebné. Otázka, ktorú si treba položiť, je, čo sa stane, ak členské štáty nenavrhnú preventívny akčný plán. Musíme e, naozaj ochrániť, e, aby sa takéto niečo stalo. Musíme tomu zabrániť. Pred koncom minulého roku sa nám to nepodarilo, lebo sa ešte stále rokuje o Dubline 2. Treba e, dovršiť tieto rokovania. My s Dublinom 2 nemáme problém z našej strany. My sme otvorení a flexibilní a nemôžeme čakať. A tiež sú iné záležitosti, ktoré majú pre nás veľkú dôležitosť, ako napríklad e, podmienky e, zadržiavania, ochrana maloletých a podobne. Toto všetko už je zmienené v spise ale takisto sú tu konkrétne opatrenia, ako napríklad zákaz transferov, presunov. Využijem túto skúsenosť, aby som vás upozornila na predbežné pravidlo Európskeho súdneho dvora, ktoré sa týka presunu e, žiadateľov o azyl v rámci dublinskej právnej úpravy. Veľmi vítam tento rozsudok, z ktorého citujem. Členské štáty sú povinné preskúmať žiadosť o azyl, ak presun do iného členského štátu, ktorý je tiež zodpovedný za túto vec, by vystavil žiadateľa závažnému riziku porušenia jeho základných ľudských práv. Koniec citátu. A toto je e, nedávny e, rozsudok. Mali by sme ho naozaj brať do zreteľa, na zreteľ veľmi vážne. A e, teraz vás chcem osloviť, milí kolegovia, na začiatku roku 2012, rok, v ktorom sme slúbili, že bude tu spoločný európsky azylový systém prijatý a preto je najvyšší čas, aby sme sa rozhýbali, aby sme začali konať pragmaticky. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme vám za prezentáciu a teraz si vypočujeme e, zástupcu, zástupkyňu komisie. Je tu Stefania Pasquepty? Chcela by sa ujať slova a a nie je tu, je na ceste sem, tak potom čo predsedníctvo rady, pani Kristýna Raven, že by sa mohla vyjadriť? Ďakujem za slovo. Ďakujem za túto dlhú prezentáciu pani Wikstrom. Ďakujem. Ako viete, dánske predsedníctvo ešte len začína to asi nikoho neprekvapuje. Ešte len začíname s prácou na dublinskej právnej úprave a budúci týždeň sa tomu budeme... Nie, nie, až, až ten ďalší týždeň, ktorý začína 23. januárom, opravuje sa rečnička, sa budeme tomu venovať. Takže nemám nič nové, e, iba to, čo polské predsedníctvo už pred Vianocami povedalo. A myslím si, že sú to všetko veci, ktoré sú dobre pre podstatu veci. Preto chcem stručne len podotknúť, že budeme pokračovať v tejto práci a budeme preskúmavať celé nariadenie ako také. Som rada, že výbor Libe sa tiež tejto veci venuje. Vieme, že sú tu aj iné záležitosti. Nielen tento článok eh, X, teraz ma nenapadá jeho názov. A naozaj budeme sa zabrať celou, celým textom, aby sme zistili, či ešte nie sú ďalšie sporné otázky, ktoré treba vyriešiť, aby sme vyriešili postupne všetko. Ja viem, že sa všetko nedá naraz vyriešiť, ale je to pre nás vysokou prioritou a budeme ambiciozní a vážne sa budeme venovať tejto práci. Niekoľko poznámok k tomuto verdiktu, ktorý súd vydal pred Vianocami. Samozrejme, že si ho podrobne preštudujeme. Zatiaľ sme sa s ním zoznámili iba z novinových titulkov a budeme aplikovať všetko, čo o týchto prípadoch poznáme. Čo sa týka eh, manažmentu krízy, skora výstraha a všetko, čo bude pokračovať v práci z, z minulého roka, Nehovoríme, že nezmeníme ani čiarku, ale poviem to tak, že to bude naše východisko a z tohto východiska vidíme, budeme ďalej pokračovať v našej práci. Ďakujem za slovo. Takže, komisia ešte nedorazila. Pani Stefania Pasquetti tu nie je medzi nami. Chcel by sa nejaký poslanec vyjadril? Áno, nech sa páči. Pani Lambert. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pani Vikstromovej za veľmi obsažné vysvetlenie toho, čo sa tu vlastne udialo. Viacerí z nás v tomto výbore majú obavy, respektíve mali obavy ohľadne nariadenia Dublin. Išlo tu o ľudí, ktorí sú presúvaní z jednej krajiny do druhej, ale jednoducho ten, ten ich prípad nikdy sa nepreskúmal v žiadnej z tých krajín. Takže tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme uplatnili, boli prospešné, ako som už uviedla to najnovšie rozhodnutie súdu takisto bolo veľmi dôležité v tom zmysle, že sa objasnilo, že tu je určitá zodpovednosť preskúmať tieto konkrétne prípady, že sa nemôžu ľudia presúvať do prvej krajiny, z jednej do druhej a nakoniec do tej prvej. Takže nedá sa takto ani náklady s tým spojené presúvať z jednej krajiny do druhej. Ale ak sa to bude robiť, tak mali by sa tieto jednotlivé prípady aspoň riadne preskúmať, prešetriť a aby sme jednoducho dostali tým požiadavkám, ktoré mm, sú našimi záväzkami. Ako aj uviedla pani Vikstromová, keď sa pozeráme na tento vyhodnocovací mechanizmus, viacerí z nás vítajú tieto kroky, ktoré urobili členské štáty, ktoré uznali, že je tu potreba e- evaluácie, vyhodnotenia. A potrebujeme spoločné štandardy kvality prístupe v jednotlivých členských krajinách. Ale sú tu ešte aj iné problematické otázky, napríklad otázka zadržania. Niektoré krajiny to uplatňujú priam automaticky. Áno. My sme pripravení negociovať, rokovať o tejto problematike. Máme však jasné stanoviská, pretože to, čo my chceme dosiahnuť, je hlavne kvalitatívne zlepšenie týkajúce sa výsledku a nie iba nejaké zjednodušenie byrokracie ako také. Potrebujeme pozitívny výsledok a myslím, že dánske predsedníctvo bude rokovať s týmto úmyslom a dúfajme, že členské štáty budú s týmto istým negociovať. Ďakujem pekne. Pani Guillaume, ďakujem pekne. Ako uviedla aj Cecília v úvode svojho príhovoru a ja chcem všetkým zaželať šťastný nový rok. Zároveň pochváliť Cecilínu prácu, pretože Treba povedať, že je to dosť náročná práca a preto ďakujem za angažovanosť za ostatné mesiace. A aby sme sa pozreli na túto otázku tohto nariadenia, celé to ešte stále závisí od tohoto mechanizmu, ktorý je tak, či tak už problematický. Avšak treba zohľadniť aj viaceré aspekty Dublinu 2, tie sú takisto dôležité. Ďakujem pekne, Cecília, aj za to, že si tu predstavila určitý komplexný prístup. Pokiaľ ide o ten evaluačný mechanizmus, ako sa teraz nazýva, ten je dôležitý v tejto diskusii a preto by som chcela niečo k tomu povedať. Prvá poznámka sa týka hlavne toho, a to už Cecília aj povedala, tieto mechanizmy sú ešte stále trochu byrokratické. Ten mechanizmus, ktorý sa tu navrhuje, sa opiera a vychádza z aspoň si myslím, z výnimočných situácií. A keď napríklad by došlo k nejakému veľkému prítoku e, azylantov, ale to sa jednoducho neberie do úvahy, to budeme musieť ešte dopracovať, pretože v týchto národných azylových systémoch sú ešte určité slabiny a tie treba práve doriešiť. Nemôžeme e, konať nejako sporadicky. A druhý bod – ten súvisí s tým, čo som už povedala. Je tu ešte stále riziko, že tento mechanizmus zostane nejaký medzištátny spôsob riešenia tejto situácie. A k tomu bodu by sa dalo povedať nasledovné. To sú tie isté prekážky, na ktorých vlastne rozkotala aj diskusia o šengenskej správe pretože sú tu ešte stále pochybnosti, ako to vlastne bude fungovať s takýmto evaluačným systémom. Abo 3, to je mi takisto nie je jasné, bohužiaľ je tu limitovaná úloha a pozícia parlamentu, táto dimenzia by ešte mala byť posilnená. Čiže toto sú tie tri body, ktoré by som chcela doplňujúc spomenúť a už viacero mesiacov tu máme situáciu zablokovania a musíme postupovať pragmaticky. To som Cecílii už takto aj povedala. A tento mechanizmus má potom istú paliatívnu funkciu, ale minimálne máme určitú platformu a dúfam, že Cecílii sa podarí vyriešiť túto blokádu. Ďakujem pekne. Áno, nech sa páči, vidím, že ste sa hlásili o slovo. Áno, áno, pán predseda chcem povedať, že som rád, že že tu máme pani McIntyre, ktorá sedí po mojej lavici. Moja politická skupina povedala, že by sme mali jednoducho trochu omladiť <laughs> členstvo v tomto výbore, takže som skutočne rád, že tu máme túto kolegyňu a ja väčšinou súhlasím s Cecíliou a súhlasím aj s časťou toho, čo uviedla, ale predsa len jedna poznámka. Myslím si, že je dosť smutné, že musíme sa vyjadriť formou stanoviska k tomu, keď tu máme napríklad ľudí, ktorí požadujú azyl vo vstupe do Európskej únie a jednoducho nemôžu sa spoliehať na to, že sa s nimi bude zaobchádzať patričným spôsobom členským, zo strany členských štátov. To je vlastne tá priorita v kontexte dublinského nariadenia. Musíme jednoducho zaviazať členské štáty Európskej únie, alebo im pripomenúť, pretože sú signatármi e, konvencie OSN o utečencoch a minimálne sú signatármi iných dokumentov, ktoré súvisia s ľudskými právami a fundamentálnymi dokumentami, ktoré sú, na ktoré vychádza vlastne Európska únia. A preto by sme nemali takto presúvať takýchto azylantov z jednej krajiny do druhej, len preto, aby sa s nimi potom zaobchádzalo správnym spôsobom a sa e, patrične vyhodnotila aj ich situácia. To je jednoducho nehanebné. Moja politická skupina aj ja si myslím, že prioritou zostáva, aby sme zabezpečili a uplatňovali tú situáciu, ktorú sme mali pod pôvodnými návrhmi Dublin, aby sme tie štandardy, ktoré sa majú dodržiavať v členských štátoch, aby tieto boli dostatočne dobré v tom zmysle, že by sme ich mohli využívať a aplikovať pri všetkých tých žiadateľoch, ktorí žiadajú o azyl v Európskej únii. Ďakujem pekne, pani Romero. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi ľúto, že pani spravodajky som nemohla si vypočuť, pretože som bola v inom výbore Myslím, že táto téma je veľmi dôležitá, pretože sa týka celého toho balíčka o azile. Ide tu o opatrenie, ktoré bude mať dopad na všetky ostatné smernice, o ktorých takisto budeme hovoriť. Tá polská iniciatíva týkajúca sa v, v systému varovania, bohužiaľ, a to musím povedať, nie je dostačujúca ten program, ktorý spustila Európska komisia na to, aby tento problém s žiadateľmi o azyl v tých zhromažďujúcich táboroch, aby sa tam presunulo, to jednoducho nie je postačujúce. A to najhoršie, čo tu máme, je, že nemáme spoločnú filozofiu, spoločnú metódu, ktorá by pokryla celú túto problematiku. Úrad pre azyl jednoducho nemá správne osoby, respektíve správne inštrukcie, ktoré sú potrebné na to, aby sme tento problém riešili na úrovni spoločenstva. A pokiaľ ide o tieto zachytné tábory, to je jednoducho škandalozná situácia. Mimovládne organizácie odporúčajú, aby tieto tábory tohto typu, ktoré sa nachádzajú na hraniciach Európskej únie v jednotlivých členských krajinách, aby boli zatvorené. Ak by sme tu chceli mať nejaký mechanizmus časného varovania, budúcnosti, ak sa teraz nad tým zamýšľame a uvedomíme si, že už 15 rokov tento problém neriešime a 15 rokov už tieto členské štáty azylový problém ako taký zanedbávali, tak to všetko celé neznač- nestačí, ak len predložíme nejakú iniciatívu. Ja podporujem eh, stanovisko ostatných rečníkov. Je tu o príliš byrokratické opatrenie a problém samotný sa tým nerieši. Problém samotný je skutočne vážny a preto dúfam a očakávam, že dánske predsedníctvo si tento problém osvojí a nebude si iba klásť nejaké záväzky, V tom zmysle, že by sa ďalej o probléme iba hovorilo bez toho, že by sa robili konkrétne riešenia budúcnosti sa musia celá otázka mechanizmu solidarity prehodnotiť a vyriešiť a Dublin ako taký to teraz od členských štátov Európskej únie na hraniciach Európskej únie očakáva a tieto jednoducho ešte stále nie sú pripravené na tieto riešenia. Musíme nájsť spoločné riešenie. Ďakujem. A teraz máme predstaviteľku komisie. Už som dostali informáciu, že pani Pasquedi je tu. Možno by ste chceli predložiť, predostrieť aj názor komisie, prečo to vlastne rada doteraz tak dlho blokovala. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia eh, ďakuje dánskemu predsedníctvu za snahu pohnúť sa vpred vo všetkých aspektoch Dublinu, dublinského nariadenia. Myslíme si, že je najvyšší čas, aby sme začali rokovania ohľadne jednotlivých bodov, ktoré sú nedoriešené a očakávame, že bude možné pre radu odsúhlasiť stanovisko v kontexte otvoreného trialógu s parlamentom a že sa to udeje čo možno najskôr. Ako za komisiu môžem povedať, že budeme podporovať tak radu, ako aj parlament v tomto úsilí. Ide skutočne o to, aby sme začali e, rokovania. Nemusím pripomínať, ale 2012, konec tohto roku, táto lehota sa blíži. A pokiaľ ide o mechanizmy ako také, by som e, v súčnosti rada pripomenula e, to, čo komisia už uviedla na, mimo, na neoficiálne stra, e, stretnutí ohľadne azylu pred Vianocami. Podporujeme dohodnutie, dohodnutie kompromisu v tejto problematike a do toho by spadal aj ten systém včasného varovania v rámci dublinského nariadenia. To je súčasť tohto globálneho kompromisu, ktorý by sa dal dosiahnuť. A toto je vlastne aj snaha, prečo by sme chceli tento problém vyriešiť na úrovni spoločenstva. Podporujeme dublinské nariadenie, pretože to je vlastne najlepšie právne postup, ako sa dá táto situácia vyriešiť. Takisto členské štáty musia si navzájom dôverovať v otázke azylového systému. Samozrejme, nevyriešia sa všetky problémy týmto spôsobom, ale predsa len bude to dôležitý komponent. A v tomto zmysle, a nadviažem aj na to, čo povedal pán Kirchhoff, chcela by som zdôrazniť, že komisia to bude nezávislé od skutočnosti, že komisia ako taká bude uplatňovať svoju právomoc, e, pokiaľ ide o implementáciu aký komunitér členských štátov. Ak to bude potrebné, tak e, bude požadovať aj penalizačné opatrenia. To znamená, tieto jednotlivé súčasti aký komunitér musia byť implementované z členských štátov a to sa nedá spochybniť a tento systém časného varovania to nejako nenarúša, to je iba doplnková záležitosť. A po druhé, budem skutočne veľmi stručná, my sme presvedčení, že parlament podporí návrh komisie. Tento proces by mal mať určitý záväzný charakter, pretože dobrovoľný proces ako taký nebude mať tú pridanú hodnotu, ktorú od toho očakávame a nebude viesť ku konkrétnym očakávaným výsledkom. Pre nás krízový manažment ako taký je fáza, ktorá by mala byť záväzná. Potrebujeme celkom jasné záväzky, ktoré sa týkajú tohto rámca a to neznamená, že tento proces by sa mal vyvíjať mm, nezávisle od politickej dimenzie, pretože táto je veľmi dôležitá. V tomto zmysle sme presvedčení, parlament a rada by mali byť informované, aby mohli preskúmať situáciu ako takú a usmerniť to z politického hľadiska. A na záver súhlasíme s danským predsedníctvom, tento proces by mal byť doplnený princípom solidarity, predovšetkým v tých prípadoch, kde si to situácia vyžaduje a komisia prijala vyhlásenie k tejto záležitosti blízkej minulosti a dúfam, že to bude dobrá platforma na rozvoj ďalšieho, ďalších krokov v kontexte toho aspektu solidarity. Ďakujem pekne. Teraz sme si vypočuli poslancov aj komisiu a pani Wikström, môžete to dokončiť. Ďakujem pekne. Už nemusíme k tomu, čo dodávať. Nachádzame sa v tom na tej istej lodi. Ďakujem za príspevky a ja by som sa chcela takisto poďakovať predovšetkým Timotímu za to, že na, pripomenul, že členské, členské štáty podpísali konvenciu dohovor OSN a mali by jednoducho dostať všetkým tým záväzkom, ktorým sa zaviazali. Pokiaľ ide o kvalitu ako takú, pokiaľ ide o príjmanie a žiadateľov azyl, to by sme mali zabezpečiť nejaký iný spôsob zaobchádzania je nehodný Európskej únie 21. storočia a musíme už robiť konkrétne kroky, pretože lehota sa blíži. Thank you, thank you, Mrs. Vick. Ďakujeme pekne, pani Wikström, za túto vašu prezentáciu, za to, že ste nás uviedli do obrazu tejto významnej veci. Už veľmi dlho čakáme na reakciu rady. Teraz sme sa dostali do fázy, v ktorej by sme mali pristúpiť k elektronickému hlasovaniu, ale pôvodne bolo naplánované až o 20 minút. A často sa stáva, že mnoho poslancov si naplánovalo svoju účasť na iných schôdzach až presne do minúty, keď sa má začať hlasovať, preto na nich počkáme a nebudeme zatiaľ hlasovať. Prerušíme našu schôdzu. Navrhujem, aby všetci tí, ktorí ste si zabudli kartičku na hlasovanie, aby ste niekoho vyslali, aby sme potom okamžite o 10 hodín, 10 minút začali hlasovať tak, ako to bolo naplánované.

Dear colleagues, if I may have your attention, it's now 10.10. Teraz je presne 10 hodín 10 minút, takže v súlade s našim plánom by sme pristúpili k elektronickému hlasovaniu. Budeme sa snažiť dodržať presne naplánovaný čas, pretože inak by sa niektorí mohli stežovať. pretože majú aj iné povinnosti v iných výboroch. Začneme hneď hlasovať. Ešte by som pripomenul, že je mimoriadne dôležité, aby ste všetci mali hlasovacie kartičky. Presvedčte sa prosím, či naozaj ich máte. Keďže vidíme, že tak mnoho poslancov je do prítomných, aj keď neboli v úvodnej časti našej schôdze. Rád by som zopakovala svoje srdečné želania do nového roka. Mohol by som vám to povedať vo všetkých jazykoch, ale nebudem to robiť. Prejdeme teda k hlasovaniu. Prvou správou, o ktorej budeme hlasovať, je návrh stanoviska našej spravodajkyne pani Carmen Robero eh, López, čo sa týka vzájomného uznávania ochranných opatrení v občanských veciach. Vidím, že pán Kirkop sa hlási, nech sa páči. Len by som rád navrhol ušetriť čas a preto ešte predtým, ako začneme hlasovať, by som rád stiahol pozmeňovací návrh 68, pretože nebol správny a stiahujem ho. OK, thank you for the warning. Ďakujeme pekne za toto včasné varovanie, pán Kirkop. Začíname hlasovať. Pozmeňovací návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté kompromis 1. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Ďalšie návrhy. Odpadajú kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Yes. amendment 62. Návrh 62, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 20, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 21, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 22, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 64 za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 23, Teza. je za, proti, zdržali sa prijaté. 24, Teza. za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté. 65 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. 66 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 67 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 68. Tento pán stiahol. Ďalej 69 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Hlasujeme na návrhu 69. Otváram hlasovanie. Let's see how did it go. The vote is closed. Koniec hlasovania. 20 za, 24 proti. Návrh bol zamietnutý. Teraz 70 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to je rovnaká väčšina, ktorá je proti. Ďalej 70 Paragraf 71 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 72 nič. 28 za. Proti. Zdržali sa prijaté 29 za. Proti. Zdržali sa prijaté 33 za. Proti. Zdržali sa prijaté 73 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, pardon, 75 za, proti, Zdržali sa prijaté 76 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 35 za. Proti. Zdržali sa prijaté 36 za. Proti. Zdržali sa prijaté kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa prijaté 38 za proti, zdržali sa prijaté 80 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté 83 za, proti, zdržali sa prijaté 40 tá odpadá, ďalej 84 za, proti, zdržali sa prijaté 41 za, proti, zdržali sa prijaté 42 za, proti, zdržali sa prijaté 43 za, proti, zdržali sa prijaté teraz úvodné ustanovenia 44 za, proti, zdržali sa prijaté 45 za, proti, zdržali sa prijaté pozmeňujúce návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté 2 za, proti, zdržali sa prijaté 3 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté návrh 5, pardon 8, sa návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 11 za, proti, zdržali sa prijaté 5 za, proti, bolo to prijaté. Pozmeňovací návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, proti, zdržali sa prijaté 7 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté 12 za, proti, zdržali sa prijaté 10 za, proti, zdržali sa prijaté 47 za, proti, zdržali sa prijaté 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz eh, máme hlasovanie dvoch častiach. E, návrh 49, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa prijaté druhá časť, to je za, proti, Hovoríme si druhú časť tohto návrhu, návrh 49, pretože to nebolo celkom jasné. Otváram hlasovanie. <laughs> Oh, so, I mean, yes, yes, yes, yes. I was, I was answering, but the point here is now the vote is open, the vote is closed. Mr. Chairman. What do we have? Konec hlasovania, máme faktickú poznámku. E, zariadenie jedného poslanca nefunguje. Chcete hlasovať za alebo proti? Hlasujem za. Takže 27 za, 22 proti. Návrh bol prijatý. Teraz prejdeme k návrhu 14. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté 50 za. Proti. Zdržali sa prijaté 15 za. Proti. Zdržali sa prijaté 51 za. Proti. Zdržali sa prijaté Teraz budeme hlasovať o takto upravenom texte. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Pán predseda, presadol som si. Not on the, no, the, the button. The button is at the end. Yeah, it works. Works? You're against? No, no we're counting yeah, on you. Yeah, I am.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 Ešte máme druhé krátke hlasovanie o návrhu odporúčania. Hlasujeme o návrhu odporúčania o účasti Islandu, Liechtensteinska, Norska a Švajčiarska na práci výborov, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí v súvislosti s vykonávaním, uplatňovaním a vývojom šengenského aky. Spravodajcom je pán Kirchhoff. Neboli predložené žiadne pozmeňovacie návrhy, takže budeme hlasovať o stanovisku spravodajcu, respektíve prebehne iba konečné hlasovanie a to elektronicky. Otváram hlasovanie. No, now my machine, now it's my machine which is not working. <laughs> Teraz zase nefunguje moje hlasovacie zariadenie. A predsa funguje. Konec hlasovania. 50 hlasov za, nikto nehlasoval proti, nikto sa nezdržal. Neviem, ako sa vám to podarilo, pán Kirkop. A to je výsledok. We're moving.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 Dear colleagues. Hi. Now, take your seats. Back to your seats, please. Back to work. Posadajte si prosím späť na svoje miesta. Opäť sa vracame k nášmu programu je pol jedenástej a mali by sme si dať pozor na dodržanie času, pretože po tejto dopoludnejšej schôdzi, ešte to pripomínam, popoludnejšia schôdza totiž prebehne v inej miestnosti. Zbytok našej schôdze, preto budeme musieť sledovať čas. O 12.30 totiž máme naplánovanú schôdzu koordinátorov. Preto by sme mali ukončiť našu riadnu schôdzu na čas. Presne o 12.30. Tak, aby ešte ostal čas pre koordinátorov. Prechádzame k bodu 8. Ide o zelenú knihu o práve na zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretich krajín žijúcich na území EÚ Ide o výklad komisie a o výmenu názorov. 15. novembra komisia prijala zelenú knihu o právach na zlúčenie rodinných štátnych príslušníkov, ktorí žijú v EÚ a sú z tretich krajín. Vypočujeme si teraz prezentáciu komisie Konkrétne túto zelenú knihu odprezentuje pani Diana Schmidt v mene komisie. Nech sa páči, máte slovo. Much, uh, Ďakujem, pán predseda, za priestor prezentovať na dnešnej schôdzi zelenú knihu komisie o zlúčení rodín štátnych príslušníkov tretich krajín, ktorí žijú na území EÚ. Chcela by som najskôr v krátkosti popísať všeobecný kontext Zrejme všetci viete, že už platia spoločné pravidlá o zlučovaní rodín. Ide o smernicu, ktorá bola prijatá v roku 2003 a ktorá stanovujú harmonizované podmienky, na základe ktorých e, štátni príslušníci občanov tretich krajín, ktorí majú trvalý pobyt na území EÚ, majú právo vstúpiť na územie a získať pobyt EÚ táto smernica bola predmetom harmonizácie, respektíve bola zameraná na harmonizáciu, bola prijatá jednomyselne v rámci postupu konzultácie Európskeho parlamentu a to zrejme ovplyvnilo skutočnosť, že v tejto smernici je mnoho dobrovoľných doložiek a následne ju preto kritizovali viaceré organizácie a viacerí akademici za to, že nedosiahla dostatočnú mieru harmonizácie v tejto významnej oblasti. V roku 2008 komisia prezentovala implementačnú správu a skonštatovala, že smernica prenecháva, prelišila právomoci členským štátom, čo sa týka tých dobrovoľných ustanovení napríklad eh, vo veci čakacích dôb a integračných opatrení. Komisia však vtedy ešte nepredložila žiadne pozmeňovacie návrhy ani žiadny pozmenený návrh a oznámila vypracovanie zelenej knihy vzhľadom na všeobecnejšiu rozpravu, ktorá sa očakávala. Medzi tým téma zlučovania rodín sa poníma prioritne v členských štátoch. Niektoré členské štáty sa domnievali, že je potrebné začať rokovať aj na úrovni EÚ. A chcú sa zamerať na niektoré konkrétne otázky, napríklad e, integračné opatrenia a v niektorých členských štátoch je dokonca tendencia zaviesť prísnešne pravidlá v zlučovaní rodín. Domnívame sa, že je vhodná chvíľa začať diskutovať a usmerňovať tieto rokovania a s cieľom zefektívniť e, integračnú politiku. Domnívame sa, že je dôležité nestratiť e, z pozornosti právo na zlúčenie rodiny a taktiež e, to, čo je obsahnuté v charte základných práv. E, táto zelená kniha je možnosťou pre všetky zúčastnené strany vyjadriť sa, či ide o údajné porušenia alebo o dodržiavanie rodinného práva. Taktiež vďaka tomu komisia môže prijať ďalšie rozhodnutie. Táto zelená kniha sa venuje rodinným príslušníkom eh, občanov tretich krajín, ktoré, ktorí majú, ktorí nemajú občianstvo Európskej únie. Nejde o zlučenie rodín eh, občanov Európskej únie s príslušníkmi tretich krajín. To sa totiž popisuje v inej smernici, v smernici o voľnom pohybe z roku 2008. Ďalej, čo sa týka občanov EÚ, ktorí sa nesťahujú a chcú, aby k ním prišli ich rodiny príslušníci zo zemia mimo EÚ do členského štátu. To upravuje národná legislatíva spravidla. Čo sa týka čísel, toto zlučovanie rodín e, sa znižuje e, v roku 2010 Išlo o zhruba jednu tretinu všetkých pristahovalcov do EÚ. Tento pomer je dokonca ešte nižší, keď zohľadňujeme e, všetkých tých, ktorí spadajú do tejto smernice, teda štátnych príslušníkov e, tretich krajín, ide o 500 tisíc e, migrantov na úrovni EÚ, respektíve 21 všetkých povolení, ktoré boli udelené. Čo sa týka obsahu, je tu viacero otázok, ktoré sa týkajú rozsahu pôsobnosti, napríklad ako čo najlepšie zadefinovať Um, migranta, ktorý má nárok a či sa toto právo na zlučenie rodiny má rozšíriť aj na iných rodinných príslušníkov vzhľadom na problémy, ktoré sú spojené napríklad s nutenými manželstvami. Ďalej sú tu aspekty, ktoré e, súvisia s požiadavkou e, o zlúčenie rodiny v súvislosti s integračnými opatreniami. A ďalej sú tu otázky, či je nevyhnutné presne uviesť tieto ustanovenia, alebo či je potrebné zaviesť do textu isté bezpečnostné doložky tak, aby tieto opatrenia boli zamerané na podporu integrácie, aby nepredstavovali prekážky vykonávaniu práva na zlúčenie rodiny. Ďalej sú tu otázky, ktoré súvisia s postupom, čo sa týka boja proti podvodom a rôznym fingovaným sobášom. Toto zatiaľ smernica nepokrýva. A ďalej, čo sa týka fungovania horizontálnych doložiek, eh, napríklad eh, najlepších záujmov dieťaťa, ktoré sa samozrejme musia zohľadňovať eh, v preskúmaní každej jednej žiadosti. Konzultácie prebiehajú do 1. marca. Predpokladáme, že bude mnoho reakcií. Už sme obdržali niekoľko. Tie teraz skúmame Konzultácie sa však začali iba 15. novembra a ešte stále je čas do 1. marca, takže ešte je priestor vyjadriť sa, čo sa týka ďalších krokov. A zrejme všetci viete, že celý proces je otvorený, čiže je možné, že sa to nebude ďalej fodovať, môže dojsť k úprave smernice, môžu sa zaviesť e, usmernenia, môže dojsť k zavedeniu ďalších e, konaní vo veci porušenia. Komisia preto je otvorená výsledkom a bude ochotná prijať akékoľvek kroky, ktoré budú nevyhnutné neskôr. Ďakujeme pekne. Teraz dáme priestor poslancom. Chce sa niekto vyjadriť k tejto zelenej knihe? Najskôr by som dal slovo pani Wikstrom. Okay, I thought that many members would, would come before. Verím, že mnohí ďalší poslanci by sa radi vyjadrili predo mnou. Ja som požiadala o slovo len pred minútkou. Je to veľmi zaujímavá zelená kniha o práve na zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretich krajín žijúcich na území Európskej únie. Ale ja mám k tomu otázku. Ocenila by som, keby komisia mi naozaj odvážne odpovedala, prečo si komisia zvolila odprezentovanie zelenej knihy práve teraz. Je nejaká klauzula, ktorá zabezpečuje povinnú prezentáciu práve teraz? A čo verejné pripomienkovanie, rozprava. Práve teraz, keď riešime európsky azylový systém a niekoľko veľkých dôležitých spisov, ktoré sa zaoberajú touto tematikou, prečo sa komisia rozhodla pre takúto vec teraz? Ale e, pravidla sú zaujímavé. Najväčší problém je s implementáciou tejto smernice v rozličných členských štátoch a tieto ustanovenia sú podľa mňa príliš vágné a preto usmernenia, guidelines by mohli veľmi napomôcť realizovaní ňu opatrení. A členské štáty by takisto, takisto ocenili nástroj, ktorým môžu uplatniť tieto opatrenia. Ja sa stále vraciam k harmonogramu, k načasovaniu. Myslím si, že tu je riziko, ktorému čelíme, že táto smernica bude ešte vágnejšia, než tomu bolo doposiaľ. Možno by komisia mohla k tomu niečo viac povedať. Ďakujeme. Pani Guillaume? Áno, ďakujem. Iba niekoľko poznámok vo všeobecnosti k zelenej knihe. Vo všeobecnosti spoločnosť v Európe sa zaoberá otázkami imigrantov a Zelená kniha sa explicitne vyjadruje k tomu, že táto smernica robí e, v podstate práve čosi opačné. Nie je to ani tak o integrácii, ako o iných otázkach. Čo sa týka práva žiť spolu ako rodina a vyriešiť e, spolu problémy, samozrejme, že tu je rad súvisiacich otázok e, do, tých, do podrobností teraz nepôjdem. Poviem len toľko, že ľutujem fakt, že v tejto zelenej knihe sa vôbec nespomína bývanie a zdroje finančné prostriedky. Vieme, že sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi EÚ. Situácia sa naozaj enormne líši od jednej členskej krajiny EÚ k druhej. Takže toto sú zásadné veci, ktoré sa týkajú integrácie emigrantov do našej spoločnosti. A druhá vec, o ktorej som chcela hovoriť, ide tu o čísla, ktoré nám v Zelenej knihe umožňujú vidieť, aký dôležitý je e, pravidelný život a opätovné zjednotenie rodiny, lenže sa týkajú oveľa menšieho percenta ľudí, ako sme si na začiatku mysleli, takže tieto čísla nám skutočne pomáhajú urobiť si všeobecný obraz o situácii. Možno, že tie čísla skôr odrážajú to, že je čoraz viac reštriktívnych opatrení uvádzaných do praxe v členských štátoch EÚ. Takže myslím si, že by sme mohli sa skoncovať, skoncovať s mýtom, ktorému sme verili v minulosti. A moja záverečná poznámka, v roku 2008 eh, sme v správach a hlaseniach videli, a už o tom aj eh, viacerí iní hovorili, že sú sivé miesta, biele miesta v implementáciách smerníc. Že jednoducho flexibilita, ktorou sa eh, v rámci ktorej sa uplatňujú, realizujú zákony, je rozličná v rozličných krajinách členských štátov a harmonizácia nebola taká, ako mala byť. Treba teda zabezpečiť, aby sme v budúcnosti tieto veci e, dotiahli do konca. A týmto spôsobom by som zakončila. Nechceme, aby boli imigranti stigmatizovaní. Iba niekoľkí požiadajú o zjednotenie rodín a potrebujeme takisto všetky tie biele miesta zaplniť. Toľko z mojej strany. Ďakujeme. Mm, pán Perker, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že je pozitívne, že komisia si vybrala toto, túto cestu. Vieme už, že od roku 2003 máme túto možnosť, ale takisto vieme, že zbierame skúsenosti, ktoré sú aj pozitívne a negatívne. Pre mňa je rodina niečo absolútne podstatné. Rodina je veľmi dôležitá v zmysle stability našej spoločnosti a týka sa to aj, pre, týka sa to aj migrantov a v súvislosti s rodinou a s migráciou mohli vzniknúť v minulosti problémy, o ktorých sa musíme rozprávať, ktoré musíme zaujať stanovisko a polovica až tretina imigrácie sa deje práve tým, že pricestujú rodinní príslušníci a Európska únia musí v tejto oblasti jednoducho sa zacieliť na túto oblasť a už jednoducho nemáme možnosť vyberať si tých pristahovalcov, ktorých my potrebujeme a ktorých by sme dokonca vedeli integrovať, pretože na pracovné miesta by sme ich potrebovali, pretože sa vytvárajú určité deficity a prídu títo rodinní príslušníci, ktorí neprídu na konkrétne miesta. A k tým jednotlivým otázkam by som v stručnosti uvedol iba toľko, že či rodina v širokom, či to treba chápať rodinu ako v širokom slova zmysle alebo nejakom užšom. Ak hovoríme o nejakej integrácii, tak jednoducho musíme sa sústrediť na to jadro rodiny, úplne nie teda v tom širšom slova zmysle. A čo je takisto veľmi dôležité, je určitý minimálny vek, ktorý musíme zobrať do úvahy, pretože chceme sa prevenčným spôsobom vyhnúť k tomu, že by tu bol nejaké nútené sobáše alebo zneužívanie v tomto oblasti. Tomu sa musíme vyhnúť. A pokiaľ ide o fakultatívnu klauzulu, že teda do akej miery práve členské štáty majú možnosť o mm, ísť nad rámec takejto rodiny, jadra rodiny, tak treba povedať, že s tým môžeme si privodiť iba problémy, ak by sme takéto rozšírenie nad rámec umožnili, pretože vlastne by mohol vzniknúť problém v jednotlivých členských štátoch. Niektoré by to podporili, niektoré nie, ale boli by v podstate mm, postihnuté alebo by z toho profitovali nepriamým spôsobom. A v tomto zmysle som presvedčený, že musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o spracovanie tejto otázky. A pokiaľ ide o integračné opatrenia, my vieme, že z, v niektorých regiónoch, v niektorých krajinách pri vysoko kvalifikovaných imigrantoch nie je problém ohľadne integrácie ani tak rodinných príslušníkov takýchto pristahovalcov. Ale vieme, že sú tu oblasti, v ktorých sú problémy, sú tu kulturálne problémy, niekedy sú to aj jazykové problémy. A vo Francúzsku napríklad vidíme, že to nie sú kultúrne problémy, ale skôr, pardon, že sú to teda i kultúrne problémy, nie jazykové problémy. Avšak treba povedať, že v záujme stability spoločnosti v Európe, v záujme pristahovalcov musíme e, nájsť určité možnosti, ako by sme pomohli týmto imigrantom, ako by sme im podali pomocnú ruku, možno v možno aj v tom kontexte, že by sa im dali nejaké sociálne dávky, aby sa podporovala integrácia a aby to bolo v záujme oboch strán, tak imigrantov, ako aj občanov v Európskej únii. Pokiaľ ide o zrušenie subsidiaričnej podpory, to sa nedá v takomto zmysle akceptovať Ak niekto požiada o azyl, tak to nie platí automaticky aj pre rodinných príslušníkov, pretože cieľom je to, že ak niekto dostane nejakú dočasnú ochranu, právnu ochranu, tak nemôže s tým počítať jednoducho automaticky. aby sme sa vyhli nejakému zneužívaniu, tak myslím si, že musíme sa zamyslieť nad tým, aby sme celkom jasne objasnili identitu a akým spôsobom sa dajú tieto návrhy urobiť. Nemôžeme postupovať proti ľudským právom Je celkom jasné, že objasnenie identity v konkrétnych prípadoch je dôležité v kontexte aj toho pristahovalectva rodinných príslušníkov. To je podľa mňa veľmi dôležité. a týmto vlastne by sme sa vyhli takým situáciám, že by sme dostali pristiahovcov, ktorí by mali nejaké pra- krajnopravicové e, zmýšľanie. Ďakujem za návrhy, ktoré tu odzneli a budem sa tešiť, keď niektoré z týchto iniciatív budú z pragmatického konštruktívneho hľadiska akceptovateľné. Ďakujem. Mr. De Jong, you got the floor. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> And, um, say... Pán De Jong, pán De Jong, ja sa takisto chcem poďakovať komisii za zelenú knihu, ktorú máme pred sebou. Myslím, že eh, prišla v dosť zaujímavom čase, pretože normálne sa nehambím za to, že som holandian, ale v tejto oblasti nie som veľmi pyšný za tie údaje, ktoré sa týkajú Holandska, predovšetkým pokiaľ ide o situáciu týkajúcu sa ministerstva imigrácie, ktoré ako keby v Európe sa snažilo zháňať podporu e, pre ďalšie obmedzenia imigrácie. A to je jednoducho podľa môjho názoru negatívna situácia. To je, preto komisia v tomto zelenej knihe vlastne sa uberá správnym smerom a možno by to bolo celkom jasne, by to, možno by to malo byť celkom jasne uvedené a hneď na úvod tejto knihy a nie až v šiestom od seku. Avšak treba povedať, že aj pokiaľ ide o konkrétne prípady a sudcov, tí potrebujú konkrétne údaje, konkrétne podklady, pokiaľ ide napríklad o podvody, pokiaľ ide o zneužívanie týchto možností, ktoré prinášajú zo sebou tieto pravidlá. Avšak je absolútne dôležité, že kľúčové pre nás sú práve ľudské práva a súčasný právny nástroj, ktorý máme k dispozícii, nie je obmedzením ako taký, pokiaľ ide o ľudské práva. Je to postup, ktorý by malo využívať napríklad aj holandské ministerstvo, po ktoré spadá imigrácia a treba jednoducho rešpektovať všetky tie dokumenty, ktoré boli podpísané. A v tomto kontexte by som chcel zúrazniť dve veci. Jedna sa týka otázky žien a to je jedna z oblastí, kde si ja myslím, že súčasná smernica jednoducho ešte príliš veľa voľného priestoru ponecháva. Ak zároveň zoberieme do úvahy e, problematiku domáceho sexuálneho násilia, tak je skutočne veľmi zlé z otázky z pohľadu ľudských práv, že by sa tieto práva, respektíve právomoci ešte viac obmedzovali. Keď sme v úvode v 90. rokoch o týchto problémach hovorili, tak sme hovorili o období jedného roka nejakého povolenia, ale A myslím si, že ďalšou oblasťou, ktorej by som takisto chcel venovať pozornosť, sú poplatky, ktoré súvisia e, a ktoré sú spomenuté v tejto zelenej knihe, a e, ktoré holandská vláda jednoducho podala aj na, medzi, na Európsky súd a mm, ak chcete povolenie pre pobyt na základe takéhoto postupu, tak práve to je tá problematika, ktorú naša vláda napadla. Tak to sú dva z príkladov, kde si ja myslím, že ak niečo urobíme v budúcnosti, tak by sa to nemalo uberať smerom u, ešte sprísňovania pravidel, ale skôr smerom k tomu, aby sa základné ľudské práva a hodnoty podporovali. A ešte jedno krátke varovanie, takisto sú tu konkrétne údaje, číselné údaje, ktoré komisia predkladá a vyjadruje sa komisia v tom zmysle, ako keby ten náraz nebol nejaký dramatický asi. Nemyslím, že je dôležité, pokiaľ ide o združenie rodiny, že či sa to zvyšuje alebo znižuje. Ide tu o otázku ľudských práv a nejde tu o nejaký manažment migrácie v porovnaní s ekonomickou hospodárskou migráciou, kde máte väčší manevrovací priestor na to, aby ste sa rozhodli o miere migrácie. Takže musíme postupovať veľmi po zorne. Politická klíma v takých krajinách ako napríklad aj moja nie je veľmi dobrá a také usmernenia by mohli byť výsledkom a mohli by byť prospešné a musíme jednoducho sa snažiť o to, aby sme postupovali krok za krokom a finálna pripomienka pán predseda je tá, že skutočnosť, že tu hovoríme o zelenej knihe a možno o nejakých usmerneniach budúcnosti, to neznamená a nezjednodušuje nezľahčuje úlohu komisie v tom zmysle, že by mala dozorovať na to, čo sa deje momentálne, pokiaľ ide o implementáciu súčasnej smernice. A dúfam, že komisia v tomto zmysle ma môže uistiť, že nebude e, postupovať nejakými penalizačnými opatreniami v tých krajinách, ktoré jednoducho zatiaľ nedodržiavajú, neimplementujú do plnej, v plnej miere jednotlivé predpisy, aby sme sa nedostali pred Európsky súd Štrasburgu. Ďakujem pekne, pani Intveld. Kolega, ktorý sedí vzadu, požiadal o slovo. A vlastne on žiadal o slovo predo mnou. Pán Zilster, chceli by ste hovoriť? Pýta sa predseda. Áno, rád by som. Ďakujem. Vážený pán predseda, žiadny členský štát sa zatiaľ nevyjadril, že by nebolo dosť imigrácie. Keď sa pozrieme na túto zelenú knihu, javí sa to tak, že opatrenia sa aplikujú rôzne na rôznych miestach v súlade s pravidlami, ktoré platia v členských štátoch EÚ. A z toho vyplýva, že pravdepodobne splňajú potreby týchto členských štátov Holandsko si želá rozšíriť možnosti, najmä pre migrantov, ktorí nemajú mnohé iné možnosti, ktorí nenachádzajú svoje šťastie v Holandsku a sú kde na hraniciach týchto krajín. A po druhé, prečo nie je odvolávka na záujmy občanov našich členských štátov? Pretože sa ich nikto nepýta na názor, pretože si vždy len vypočujeme od komisie, a od e, zapojených strán, aký je názor, ale to nestačí. Nie je tu ani žiadna odvolávka na to, že treba prerušiť korene, ktoré títo imigranti majú v Európe. Prečo by sa mali vytrhnúť s koreňou? A po štvrté, nedal sa priestor otázke, ktorá tu tiež zaznela, aké má negatívne dopady imigrácia, pristahovalectvo. A potom tu máme aj otázku preľudnenia, otázku životného prostredia, otázku e, ekologickej stopy, ktorú zanechávame za sebou v prírode, odcudzenie, problém odcudzenia, sociálne systémy, ktoré v členských štátoch e, trpia a jednoducho nie je dostatok finančných prostriedkov. A v nadväznosti na to, čo tu už zaznelo od pani Dion, rodinný život neznamená, že má niekto zaručené, že jeho rodina bude žiť v členskom štáte EÚ. Veď predsa títo ľudia môžu žiť v krajine pôvodu. Ďalší poslanec. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám veľmi konkrétnu otázku Súvisí to s tým, čo povedala komisia ústami jej predstaviteľky a niekoľkí kolegovia sa k tomu už vyjadrili v predchádzajúcej e, rozprave. Sú to fingované manželstvá, ktoré sa niekedy nazývajú e, inak, používajú sa všelijaké názvy na nich, že sú to manželstvá, ktoré sú e, priaznivé pre obe strany v úvodzovkách, lenže tu ide v podstate o záležitosť ľudských práv. Máme však spolahlivé štatistiky? Koľko takýchto fingovaných manželstiev, ktoré v skutočnosti nie sú skutočnými manželstvami, existujú? A myslím si, že takéto manželstvá fingované sú nástrojom na e, zneužívanie, na vykorisťovanie. Ako e, veľmi rozšírený môže byť takýto jav? Myslím si, že to je tu všetko disproporčné. V Portugalsku, odkiaľ pochádzam ja, kde sú zmiešané manželstva medzi Portugalcami a pristahovalcami, sa eh, ich počet zvýšil v ostatných rokoch z prirodzených dôvodov, pretože jednoducho v eh, spoločnosti ľudia žijú bok po boku vedľa seba a predsa eh, dokumenty komisie nedávajú príklady takéto mierového spolužitia. Sú predsa aj legitímne zmiešané manželstva. Takže si myslím, že tieto manželstva môžu trpieť, tie, ktoré sú legitímne a ktoré, kde sú zmiešané páry, pretože sa dožívajú obvinenia, oni iných obvinujú, že sú ako manželstvo len fingovaným manželstvom. To nie je správne. Ak by sme mohli hovoriť napríklad aj o iných štátoch, Ukrajine, Ukrajincoch, ktorí Stop 50 Ukrajincov bolo vyslaných do Portugalska, aby tam údajne pracovali v nejakej továrne, tých 150, to je vyššie číslo ako celkový počet tzv. fingovaných manželstiev. Ja nehovorím, že sa nedejú tieto fingované manželstva a že sa nezneužívajú tieto manželstva na, na vykoristovanie, ale je to skutočne také široko rozšírené, je to naozaj taký jav, ktorý je výrazný? Nereagujeme náhodou prehnane na tento jav? Podľa mňa, čo sa týka zjednotenia rodín, sú tu predsa aj dobré príklady integrácie. A na tieto dobré príklady sa ako si nehľadí. to, že sa tak strašne zameriavame na nútené manželstva, respektíve fingované manželstva, znamená, že náš čas a naše nasadenie chýba pri skúmaní iných trestných činov, ktoré môžu byť oveľa závažnejšie. Potrebovali by sme usmernenia v tejto veci, lebo sa vystavujeme riziku, že táto rozprava bude naozaj skreslená a nechceme, aby extrémna právica, aby populisti si monopolizovali rozpravu o pristahovalectve. Nie, my sa nes- nesmieme vycúvať z takejto rozpravy, ale nesmieme ani e, používať neopodstatnené argumenty. Ďakujem. Ďakujem za slovo, hovorí pani Intveld. Predovšetkým by som chcela sa vyjadriť k základnej otázke, ktorú pani Wikström položila, prečo komisia práve teraz rozbehla pripomienkové konanie a konzultácie. Pretože ak systém funguje, tak by sme sa mohli správať pravidlom, keď niečo nie je pokazané, neopravujme to. Táto rozprava, ktorá tu predbie, prebieha, netýka sa len zjednotenia rodín, ale týka sa, ako všetci počujeme, pristahovalectva ako takého. To každý vidí. Takže by som odporúčala komisii, aby bola veľmi opatrná s takýmto monitorovaním tejto politiky a aby e, neiniciovala opatrenia, ktoré nie sú nevyhnutné. Vypočula som si so záujmom to, čo povedal pán Dion. Hovorila som s mnohými z vás a dostala som e-maily od občanov, ktorí sa nachádzajú v zložitých situáciách, stretli sa s niekým, zalúbili sa, niekedy dokonca už majú deti a naraz zistili, že je nemožné pre nich mať bežnú rodinu a žiť normálne. V mojej krajine to tak určite, ja neviem ako u vás. Takže ja si myslím, že by sme mali sa zameriavať na túto stranu problému. A je tu aj istý spodný prúd v tejto rozprave, lebo ak by to bolo len o zjednotení rodín s Američanmi, kde teda jeden z partnerov je Američan, myslím si, že takáto rozpráva by vôbec neprebehla. Chcem odpovedať eh, kolegovi z Holandska zo strany Welders, ktorý hovoril o kultúrnom odcudzení, ak to bolo správne preložené alebo pochopené. Ja som mala takýto pocit, keď som vás počúvala a keď počúvam e, vyjadrenie vašej strany, ak sú títo ľudia bremenom pre spoločnosť, čo ľudské práva, základné ľudské práva, e, ktoré zahrňajú aj právo založiť si rodinu. A ukončím to filozoficky. Predstavte si, že pred 100 rokmi USA by mali takýto postoj, ako teraz Európa ukazuje, asi by dnes neboli super veľmocou. Aké? akou je teraz a to by Európa mala mať na zreteli. Ďakujeme vám, pán Brons. Ďakujem. Celá táto zelená kniha, sa ho, kde sa hovorí o pristahovalectve do Európy a o, o rozdelení rodín. Ja myslím, že sa to stáva ľuďom z tretich krajín ale prečo by Európa mala riešiť ich problém? Pretože sa to jednoducho nestane, je to dôsledkom vedomého rozhodnutia niekoho emigrovať a ak niekto vezme na svoje bedra takéto vedomé rozhodnutie, tak musí niesť aj dôsledky. Prečo by e, členské štáty EÚ mali umožňovať ľuďom z tretich krajín prísť, niekedy sú to ľudia z tretieho sveta, a keď sa príjme rozhodnutie, že iba jeden človek príde máme automaticky očakávať, že keď sa podá žiadosť, aby za nimi prišla celá rodina, že automaticky bude schválená, e, schválená takáto žiadosť? Niekto tu povedal, že polovica migrácie je nelegitímna, polovica legitímna, ale to samozrejme e, neberie do úvahy deti, ktoré sa narodia, keď sa rodiny zjednotia. Takže emigrácia, pristahovalectvo z tretích krajín a najmä z tretieho sveta je známe tým, že títo ľudia majú veľa detí, na rozdiel od Európanov, ktorí vlastnia domy a majú vedome menej detí. Takže keď prichádzajú títo ľudia z tretieho sveta do Európy, prinášajú tretí svet so sebou, so všetkými týmito úkazmi. Čo sa týka zjednotenia rodín, podľa mňa najlepšie by bolo dosiahnuť zjednotenie rodín tak, že emigrant, keď ukončí svoju pracovnú činnosť v Európe, tak sa poberie naspäť a zjednotí sa so svojou rodinou. Emigrácia je jednou z, to, z takých tém, ktoré sa diskutujú trošku skreslene, ako keby sme chceli vítať oveľa viac pristahovalcov, ako keby nám vkladali tieto slova do úst, že ich chceme ešte, kým sa nás opýtali. Ďakujeme teraz pani Lambert za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia už v úvode stanovila jasne rozsah pôsobnosti tejto zelenej knihy, čo sa týka súvislosti s existujúcou smernicou. A zdôraznila, že tu prejednávame smernicu, nie otázku vo všeobecnosti. Máme na to iné príležitosti, iné dokumenty a iné opatrenia. Niektorí si robia trošku obavy o pravidla vstupu na územie EÚ. Aj o tom sme už hovorili. Teraz tu však hovoríme iba o zjednozlučovaní rodín, nie o procese repatriácie rodín Hovoríme taktiež o, o pra, rodinnom práve, ktoré sa musí dodržiavať. Nesúvisí to s občanmi Európskej únie, ktoré sa snažia vysťahovať do, krajine, do tretich krajín. Snažíme sa však poskytnúť týmto ľuďom, ktorí prichádzajú do EÚ, rovnaké práva, ktoré by sme očakávali aj my, keď sa vysťahujeme do iných krajín. Chceme, aby tieto práva prislúchali všetkým deťom eh, vo veku do 18 rokov, nie iba do 12 rokov. Dovnímame sa, že je to dobrá príležitosť pre členské štáty, ktoré majú ehm, výhrady ehm, predložiť tieto obavy v rámci procesu pripomienkovania. Bolo by vhodné, keby sa opierali o fakty, nie o predpoklady. Často totiž vidíme, že členské štáty spomínajú náklady, tlaky a tak ďalej. A keď ich požiadate o nejaké konkrétne čísla, nie sú k dispozícii. Myslím, že proces konzultácie je veľmi užitočnou formou pripomienkovania a ak naozaj chceme, aby občania mali možnosť sa vyjadriť, musíme zverejniť tieto informácie na našich stránkach, na Twitteri, na tlačových vyhláseniach. Aj my máme možnosť zaujať verejnosť Niektorým poslancom na to veľmi záleží, aby informovali verejnosť o, o týchto opatreniach. A to z rôznych častí politického spektra. Čo sa týka niektorých tém, ktoré tu zazneli v súvislosti s integráciou, hovorili sme o tom už v súvislosti s, so smernicou o navracaní tretich, e, príslušníkov tretích krajín. Členské štáty chcú určiť samotné ako sa bude ponímať e, integračná politika, e, by sme žiadali konkrétne o jazykové kurzy. Taktiež sme žiadali o ochranu istých konkrétnych skupín. niektorých prípadoch členské štáty neboli e, ochotné ustúpiť v tejto chvíli, preto sa musíme snažiť zamerať na akčný plán financovania a zamerať sa na formy jeho využitia pozitívne. My vždy zvorazňujeme, že integrácia vychádza z tohto pozitívneho základu. Čo sa týka ďalších vecí, ktoré tu zazneli, uh, ide tu v skutku o otázky rodiny a dosť ma prekvapujú niektoré vyjadrenia. Um, často totiž eh, ich eh, prenašajú ľudia, ktorí považujú rodinu za kľúčový prvok v spoločnosti. Isté, že sú tu aj problémy. Vieme, že je to priestor pre diskusiu, ale považujem za dosť zvláštne, že Európska únia na jednej strane hovorí, že zjednocovanie a zlučovanie rodiny sa týka len istých krajín, či už to vychádza z rasovej príslušnosti, z farby pleti alebo z náboženstva. A pritom, keď hovoríme o tomto práve ako ľudskom práve, malo by to platiť pre všetkých. Myslím, že toto opatrenie je mimoriadne dôležité z hľadiska stability a z hľadiska investícií do našej budúcnosti. Dalo by sa k tomu povedať ešte mnoho, ale nechcela by som, aby sa to poňalo ako diskuto, diskusia o presťahu lesov všeobecnosti. Tu ide výlučne o zlučovanie rodiny. Veľmi sa teším na výsledky pripomienkového konania. Bude to veľmi zaujímavé, najmä ak e, sa budú tieto pripomienky opierať o konkrétne čísla. Táto smernica sa opiera o ďalšie opatrenia a tie budú určovať e, ozajstnú implementáciu tejto smernice v praxi. Ďakujeme pekne pani Lambert a všetkým ostatným poslancom, ktorí sa vyjadrili k tejto zelenej knihe. A teraz dostáva slovo opäť komisia. Pani Schmidt, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za reakcie všetkých poslancov. E, budem sa snažiť zareagovať na niektoré otázky, čo sa týka časového plánu Neplánuje sa revízna doložka, ktorá by nás zavezovala vypracovať túto zelenú knihu. Mm, zaviazali sme sa vypracovať implementačnú správu, tak sme ju robili v roku 2008 a aj to súvisí s tým časovým plánom. Uvedomili sme si, že sú s touto smernicou isté problémy a po prezentovaní implementačnej správy v roku 2008 uvedomili sme si, že by bolo užitočné rozorganizovať pripomienkové konanie ešte predtým, ako sa príjmú ďalšie kroky, pretože tak ako tu už zaznelo, je to veľmi citlivá téma a to musíme zhľadniť pri ďalších krokoch. Teda prečo teraz, prečo dnes, e, alebo prečo v roku 2011 diskutuje sa v členských štátoch o týchto otázkach a taktiež sa diskutuje o možnej modifikácii tejto smernice. Preto sa komisia domnievala, že by bolo na čase vytvoriť základ na úrovni EÚ vysvetliť, čo presne je obsahom smernice a kde sú tie možné problémové oblasti, napríklad čo sa týka podvodov, rôznych fingovaných manželstiev. Smernica chce zúžiť, respektíve rozšíriť možnosti inšpekcií, previerok a kontrol. Avšak čo sa týka konkrétnych počtov, porušenia, zneužitia a takýchto finkovaných manželstiev, eh, to sa naozaj veľmi ťažko poskytuje. Takto presne. A práve preto v tejto fáze pripomienkovania žiadame členské štáty o ďalšie informácie. Ešte vás môžem informovať, eh, že Európska migračná sieť eh, vypracováva teraz správu, respektíve štúdiu práve na túto tému zlučovania rodín a očakávame, že koncom tohto roka budú k dispozícii konkrétnejšie údaje Sme radi, že sme dostali priestor vysvetliť e, aktuálnu situáciu a možné komplikácie, možné problémy. Ak to bude nevyhnutné v ďalších krokoch, zohľadníme všetky tieto možné komplikácie. Integračné opatrenie je dôležité, taktiež podpora. Komisia taktiež predložila konkrétny program v integrácie v júli 2011. Eh, taktiež eh, máme Európsky fond eh, pre integráciu, aby sme podporili konkrétne integračné opatrenia v členských štátoch. Domnívame sa, že otázky školení a jazykovej prípravy sú tiež veľmi dôležité v súvislosti s touto témou. Ďalej, čo sa týka bývania, Snažíme sa pokryť čo najviac oblastí. Teda ak e, budú ďalšie oblasti, aj tie sa budeme snažiť zastrašiť. E, získali sme už e, reakcie aj organizácií, aj jednotlivcov a to zapracujeme do zelenej knihy. Súdny dvor už zaujal stanovisko v niektorých eh, oblastiach a preto sa k tomu nevyjadrujeme konkrétne v zelenej knihe. Snažila som si zareagovať na všetky otázky, ktoré boli položené komisii. Ďakujem. Ďakujeme komisii. Výbor Libe bude nepochybne sledovať ďalšie kroky. Rozhodli sme sa, že predložíme otázku na zodpovedanie. Bude ešte priestor rokovať o tejto téme. Vidíme, že sa hlásite, pán Tavareš. Komisia odpovedala na moju otázku o tom, či sú fingované manželstvá naozaj tak rozšírené, že by odôvodnili takéto kroky. Ak sa nemýlim, odpovedali ste v tom zmysle, že prebieha vyšetrovanie v tejto veci, ale nevieme, aký rozšírený je fenomén fingovaných manželstiev napríklad v Portugalsku Situácia je veľmi závažná a toto vyšetrovanie je veľmi agresívne. Inšpektori totiž prichádzajú do domovov týchto ľudí, e, pozerajú sa im do skríne, špicľujú ich e, súkromný život, e, aby naozaj zistili, či ide skutočné manželstvo alebo finkované manželstvo. Ja sa pýtam, či takýto druh podvodu naozaj, e, respektíve či situácia naozaj odôvodňuje takéto agresívne vyšetrovanie. E, tým sa totiž vytvára tlak aj na skutočné manželstvá, kde na jednej strane predsa môžeme vytvoriť fingovanú firmu a prosím som, nie je predsa priviesť e, stovky pristahovalcov do Európskej únie. To je podľa mňa mnoho efektívnejšia forma podvodu ak teda nevieme presné čísla, ak nevieme, o koľkých e, fingovaných manželstvách tu vlastne hovoríme, prečo o tom e, potom hovoríme, keď nevieme, o čo presne ide a prečo e, vyšetrujeme takto agresívne 99% skutočných manželstiev. Zaujímalo by ma, koľko z týchto vyšetrovaní naozaj, naozaj odhalí a dokáže, že išlo o fingované manželstva. Teda iba tvrdenie, že prebiehajú vyšetrovania, ešte neznamená, že je odôvodnené. Predseda, podľa mňa je priestor ešte diskutovať, budeme sa ešte venovať tejto téme. Chceme hlasovať o otázke na osad odpovedanie. Pravdepodobne ešte v januári. Ale možno by ste predsa len chceli zareagovať, pani Schmidt, na upresňujúcu otázku pána Tavareša. Veľmi stručne prosíme. Ďakujem. Veľmi ťažko sa reaguje. Snažila som sa to vysvetliť už vo svojej prvej odpovedi. Nemáme totiž presné údaje v tejto chvíli. Teda veľmi ťažko by sme teraz tvrdili, eh, koľko presne fingovaných manželstiev ide. My chceme získať tieto informácie členských štátov eh, a zatiaľ sme ich nezískali, preto to chceme formulovať ako priamu otázku členským štátom, aby nám tieto údaje poskytli. Žiadame členské štáty, aj občianská organizácie a iné združenia, ktoré majú v tomto smere údaje. Chceme, aby sme získali jasný, e, jasnú predstavu o tom, aká je naozaj situácia v tejto súvislosti. Prechádzame k ďalšiemu bodu. Ide o bod 9. Ďalšiu polhodinu budeme hovoriť o európskych štatistikách e, v oblasti vnímania bezpečnosti v súvislosti s trestnou činnosťou. Spravodajcom je pán Kirkop. Týka sa to návrhu nariadenia o zlepšení európskych štatistík v súvislosti s, s zhromažďovaním údajov na základe štúdie členských štátov. Komisia dnes snažme sa prosím pracovať efektívne. Let's try to keep silence while leaving the room so that we Opúšťate prosím sálu v tichosti, aby sme mohli pokračovať našej práci. Komisia nám dnes eh, poskytne náhľad eh, do svojich návrhov, taktiež rada by sa rada vyjadrila ešte predtým, ako prebehne prvá výmena názorov, by som dal slovo spravodajcovi. Nech sa páči, pán Kirchhoff. Ďakujeme. Štatisticky e, je nás tu o dosť menej, ako nás bolo pred 5-10 minútami, ale dúfam, že tí, ktorí ostali v sále, že ich táto téma zaujme. Budeme naozaj veľmi struční, pretože okrem nabitého programu, ktorý dnes máme, táto správa je ešte len v úvodnom štádiu. Je to oblasť, kde hľadáme príspevky kolegov a veľmi si ich ceníme. Cieľom tejto správy je vytvoriť akýsi spoločný rámec na získavanie európskych štatistík v oblasti vnímania bezpečnosti a súvisí s trestnou činnosťou a taktiež sa snažiť štandardizovať proces zhromažďovania údajov, ďalej kvalitatívne kritéria a lehoty poskytovanie týchto údajov. To bude vychádzať z osobných prieskumov, e, tak aby sme získali naozaj dôveryhodné štatistické údaje pre Európu. Cieľom je, aby členské štáty zhromažďovali tieto údaje v rámci svojich e, zhromažďovacích rámcov, aby už e, nadviazali na už existujúce postupy. V súčasnosti sa tieto štatistiky zhromažďujú veľmi neformálnym spôsobom Zverejňujú sa už niekoľko rokov. Európska únia má v praxi 27 rôznych právnych systémov a nedá sa preto vždy ľahko porovnávať eh, tieto údaje. A taktiež sa nedá z nich nič vyvodiť. Preto sa plánuje, aby Európska únia v roku 2013 eh, vykonala celoeurópsku štúdiu a prieskum, ktoré sa bude týkať eh, práve vnímania bezpečnosti zo strany občanov EÚ. Nebudeme pred vami skrývať, že v tejto súvislosti vzniklo mnoho problémov. Napríklad eh, samotný rozpočet predstavuje 12 miliónov eur. Teda aj v tejto súvislosti sú isté problémy. Zjavné e, otázky sa týkajú toho, či takéto opatrenie je naozaj nevyhnutné, či to bude prínosné vzhľadom na činnosti, ktoré prebiehajú už teraz v členských štátoch. A taktiež je potrebné zvážiť, či takýto štandardizovaný e, spôsob zhromažďovania údajov vzhľadom na odlišné trestné systémy a systémy súdnictva, či to naozaj bude v konečnom dôsledku efektívne. Posudok e, respektíve definícia závažného trestného činu je odlišná v jednotlivých členských štátoch. Napríklad krádež bicykla je veľmi závažná v niektorých členských štátoch EÚ, pretože v iných e, sú aj iné témy, ktoré sa vnímajú ako dôležitejšie. E, je to teda veľmi subjektívna téma, pretože tieto štatistické údaje budú vychádzať z vnímania trestnej činnosti a bezpečnosti. Dosť ma zaskočila situácia v Veľkej Británii pred niekoľkými rokmi, keď sa zhromažďovali, keď sa hovorilo o zhromažďovaní údajov. Politici isté, že vždy opakujú, že vnímanie trestnej činnosti je iné a nie je vždy v súlade so skutočnou situáciou. Ľudia majú isté svoje vnímanie trestnej činnosti, a politici sa snažia zamerať na to, ako potlačiť trestnú činnosť, aké konkrétne kroky teda prijať. A to nie je vždy ľahké rozhodnúť. Je to veľmi komajú však preskúmať. Je mimoriadne dôležité, aby sme zohľadnili samozrejme vnímanie našich občanov, pretože v tomto sú ešte veľké nedostatky. Veľmi rád vypočujem stanoviska, príspevky kolegov. Moje ďalšie kroky sa budú zameriavať na zorganizovanie stretnutia tenevých spravodajcov. Tam dúfam, bude mať možnosť rokovať s tými spravodajcami nielen na všeobecných témach, ale že sa nám podarí venovať sa aj podrobnostiam, tým praktickým bodom, ako posunúť tento návrh pred, tak aby bol prospešný pre nás, ale predovšetkým pre našich občanov, ktorých tu zastupujeme. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Kirkop. Teraz dostáva priestor komisia. Presented by Monsieur Jean-Louis, merci. Reprezentuje komisiu Jean-Louis. Nech sa páči, ste tu za komisiu. Ďakujem. Volám sa Jeffrey Thomas. Ja tu nahrádzam pána Mercyho, ktorý má problém s hlasom. Som rád, že ste s nami. Máte slovo. Rád by som vyjadril poďakovanie za možnosť vysvetliť povahu tohto návrhu, ako viete, štatistiky o trestnej činnosti a viktimizácii sú síce e, odlišné alebo sa týkajú istých rôznych typov zločinov, ktoré sa niekedy ťahajú celé storočia. Európska únia uznáva, že tam je nedostatok, že tu je nedostatok porovnateľných informácií. Napríklad Hákský program pred zo pár rokmi e, mal vylepšiť túto situáciu. Komisia mala nastaviť štatistiky tak, aby sme dostali celkový obraz a aby sa dali, dali údaje porovnávať. Odvtedy pracujeme na tejto veci v spolupráci s Európskym štatistickým systémom. Je to organizácia, ktorá kde je Eurostat, to je štatistický úrad komisie a ďalej sú tam na tejto platforme štatistické úrady členských štátov EÚ. Národní experti e, po poskytujú údaje z národných registrov, zo súdov a podobne, ale ako pán Kirkhope už poukázal na vec, e, často porovnateľnosť je ťažko dosiahnuteľná. Iste všetci si viete predstaviť rozličné právne systémy, rozličné druhy e, trestných činov a tak ďalej toto sa všetko ťažko porovnáva. Aktný plán komisie, ktorý mal implementovať hákský program, Eh, zahrňal veľmi veľkú metodologickú prácu, v ktorej sme sa snažili vyriešiť porovnávanie, ale štokholmský program, ktorý nahradil hákský eh, program, veci síce zlepšil, ale ešte stále nevieme, ako vyzerá obraz veci v Európe celoplošne. Preto je veľmi ťažké potom administratívne informácie, aby vychádzali z niečoho iného, než z toho, čo máme teraz, a to je útržkovité. Informácie, ktoré sú dostupné, obsahujú dosť málo údajov, ktoré sa týkajú obetí zločinov. Viac sa vie o type trestnej činnosti a o páchateľoch ako o obetiach. A keďže Keďže teraz sa skôr vedeme pozornosť obetiam, je to závažný nedostatok štatistik. V niektorých členských štátoch sa riešil tento e, problém e, analýzami alebo e, zbieraním údajov o viktimizácii alebo o kriminalizácii. Závisí to od krajiny, aký názov si zvolila pre tieto jednotlivé skúmania. Väčšinou išlo o typy ankiet. Anketári robili rozhovory s ľuďmi, a pýtali sa na konkrétne informácie, ak boli títo ľudia obeťmi trestného činu a potom sa snažili odhadnúť na základe týchto rozhovorov tzv. E, sivý, sivú zónu zločinu. To sú trestné činy, ktoré sa nenahlasili policii. Asi 10 členských štátov EÚ už vykonáva tieto skúmania e, a ankety Švédsko, Fínsko, Dánsko, Belgicko, Holandsko, Veľká Británia, Taliansko a podobne Mimo EÚ, napríklad v Kanade a Austrálii, sa takéto prieskumy vykonávajú. V minulosti sme boli svedkami pokusov sa skontaktovať so službami, servismi rozličných krajín, ale skúsenosť ukazuje, že ak konkrétna služba nebola už založená s tým, že by e, vytvárala istý typ štatistických údajov, už veľmi ťažko sa ex post dá toto dosiahnuť práve preto, aj keď sú údaje či len o trošku odlišné, aj tak ovplyvňujú e, výsledky, pretože napríklad pokrývajú iné časové obdobie a podobne. Takže treba plánovať od začiatku tak, aby sa dáta z rozličných prieskumov dali porovnávať plne. Máme návrh, aby sme vykonali celoeurópsky prehľad, ktorý by vychádzal z tých istých princípov, z ktorých vychádzajú národné prieskumy pripomienkovací proces už trvá minimálne 5 rokov. Národné ministerstva spravodlivosti a vnútra sa vyjadrili k tomu, ako by mali vyzerať dotazníky a potom aj odborníci z komisie mal, mali svoj vklad do veci. Sú tu usmernenia, ktoré vychádza z manuálu o viktimizácii OSN z roku 2010. Navrhovaný model bol úspešne otestovaný na pilotných skúškach v 16 členských štátoch EÚ. Minulý rok sa vedúci národných štatistických údajov e, formálne vyjadrili a súhlasili s takýmto prieskumom. To je veľmi dôležitý prvok, pretože tak ako pán Kirkhope už poukázal, práca, ktorá sa bude vykonávať, tak tu budú musieť vykonávať národné štatistické úrady. Úloha Eurostatu, čo je štatistický servis komisie, je skôr v oblasti zadefinovávania, koordinovania a prijímania údajov z národných štatistických úradov a ich publikovanie v dohodnutom termíne a lehote. Plánujeme tento prieskum na rok 2013 e, Údaje sa budú spracovať počas roku 2014 a v 2015 bude, budú publikované, budú to mikro E, dáta, ktoré budú mať zabudované bezpečnostné opatrenia, ktoré vychádzajú z nariadenia prijatého z roku, v roku 2009. Štatistické prieskumy sú e, drahé, náročné na finančné prostriedky a preto sa venuje veľa pozornosti na zabezpečenie finančných prostriedkov. Štatistické úrady mali odhadnúť náklady, ktoré vychádzali zo vzoriek špecifikovaných v návrhu nariadenia. Potom, keď sa náklady zrátali, prišlo sa, prišlo sa k číslu 12 miliónov eur a návrh uznesenia e, zakotvuje, že časť peňazí pôjde z európskych fondov a časť z grantov z rozpočtov národných štátov, ktoré zabezpečia národné štatistické úrady. V tých členských štátoch EÚ, kde žiadny štatistický tá štatistická služba, servis neexistuje, e, tieto štáty by aspoň mohli sa zoznámiť s údajmi iných štátov o zločinnosti a viktimizácii. V súčasnej situácii vo verejnom sektore je veľmi vážna situácia a je veľmi pravdepodobné, že si členské štáty sami vypracujú štatistické nástroje bez pomoci EÚ. Tento návrh takisto zaručuje, že informácie, ktoré sa zhromažďujú, budú k nim mať prístup tieto ďalšie členské štáty EÚ. A tie krajiny, ktoré si už sami organizujú, ako som povedal, ich 9 národné prieskumy, tam sa budeme zaoberať témou porovnateľnosti a existujúcich praktik. Z týchto dôvodov bol tento návrh čo najflexibilnejší a zároveň spôsob, akým anketári kladú otázku interviu, či telefonicky, papierovo, alebo či osobne e, z očí, do, z v oči. Toto sa ponechalo na túto flexibilitu, pretože sa prax v členských štátoch líši. Navrhnutý e, model by mal byť e, priamy, jednoduchý, pretože je to celoeurópsky prieskum, ktorý bol navrhnutý tak, že vychádzal z existujúcich prieskumov a zahrnul osvedčený postup, osvedčené postupy a osvedčenú prax. Monitorovanie zločinnej trestnej činnosti a viktimizácii obetí. Všetky tieto údaje budú dôležité pre ľudí, ktorí sa zaoberajú tvorbou zákonov, legislátore a takisto vlády. Isté budú zaujímavé aj pre Európsky parlament. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujeme vám a ďakujem aj e, komisii, ďakujem pánu Tomasovi, že nám poskytli ďalšie údaje. A teraz zástupca rady, možno je to pán James Anton Jagger Nerson? Nie je tu? Nie je prítomný v miestnosti? Tak potom poslanci, ktorí vyjadrili e, túžbu vyjadriť sa, signora Alfano, nech sa páči. Ďakujem. Ja nadviažem na čosi, čo zaznelo v prezentácii komisie. Všetci vieme, že ľudia páchajú trestnú činnosť a vieme aj dosť o páchateľoch, ale nevieme dosť o obetiach. Sústreďme sa teda na obete. Možno, že obete neveria inštitúciám EÚ alebo inštitúciám členských štátov EÚ. My hovoríme o nariadeniach, ktoré sa budú ďalej vytvárať e, na základe vnímania trestnej činnosti občanmi. Mm, ja som očakával trošku viac, úprimne povedané. Ja som očakával pokus, očakávala pokus, e, do ktorého by boli zapojené súdy, polícia a ďalší predstavitelia členských štátov EÚ a tie milióny eur, čo tu, čo tu odzneli, že sa použijú na tento účel, ja si myslím, že by sa mali minúť v oblasti európskych zákonov proti trestnej činnosti. Možno by sme radšej mohli harmonizovať trestné zákonníky, alebo by sme mohli harmonizovať tie údaje, ktoré sa zbierajú na základe členských štátov, na územiach členských štátov. Čo sa týka porovnateľnosti týchto štatistík, áno, sú rozdiely v právnych systémoch, súdnych systémoch, takže ťažko všetko porovnať úplne priamo. Nemali by sme si nechať ujsť túto šancu, mali by sme vnímanie organizovaného zločinu eh, naozaj zistiť, ako to s ním je, ako to je s mafiou, ako to je s rodinami, ako je to s tými, čo vnímajú takýto, takúto trestnú činnosť, organizovaný zločin. Čo sa však pokúšame teraz dosiahnuť? Snažíme sa dotlačiť členské štáty, aby zhromažďovali údaje? Myslím si, že potrebujeme razantnejší prístup, aktivitu ktorá je úderná a ktorá možno pozbudí obete, aby nám povedala viac trestnej činnosti. V Taliansku som predsedničkou Národnej asociácie obetí mafie a rodín týchto obetí a ubezpečujem vás, že títo ľudia nedôverujú nedôverujú štátu a to preto, že takéto aktivity sú často schabe a nedostatočné. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să adresez uh, câteva întrebări uh, comisiei. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak sa tieto údaje nebudú uvádzať, tak som si istý, že odpovede respondentov sa budú musieť týkať tých záležitostí, ktoré sa dotýkajú jej osoby, respektíve príbuzných. Takže prvá otázka pre komisiu by bola, akým spôsobom to vníma, do akej miery budú dôveryhodné tieto štatistiky vzhľadom na tú možnosť, že tu môžu sa dostať aj osoby do štatistík, ktoré jednoducho s kriminalitou nikdy nič nemali. Aký bude ten finálny cieľ takéhoto kroku? Kde komisia bude využívať tieto štatistické údaje? V akých politikách? V akých oblastiach? A to sú údaje, z ktorých môžeme my jednoducho vyčítať určité informácie ohľadne krokov polície. Ak tomu tak nebude, na čo by nám boli tieto údaje? Eurostat môže zbierať informácie o nahlásených skutkoch, ktoré nahlásia jednotlivé agentúry, respektíve úrady z jednotlivých orgánov, nemôžu žiadať informácie o skutkoch, ktoré nikdy neboli nahlásené Potreboval by som určité garancie, aby tieto údaje neboli využívané pre iné účely ako iba čisto štatistické, predovšetkým ak sa tu hovorí o násilí v rodine. A posledná otázka, prečo je potrebné, aby sme mali identifikáciu respondentov? Ďakujem, pán De Jong. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že vo všeobecnosti, a takto to už odznelo aj zo strany pána Kirkopa, Cieľ takýchto spolahlivých údajov ohľadne kriminality v Európe to je chválihodný cieľ a postup, avšak myslím si, že hlavný dôvod a to rozvediem aj v správe o novom postupe k kriminálnym zákonom, Dôležité je, aby sme vedeli, či môžeme robiť niečo na európskej úrovni, či už teda bude, bude harmonizácia kriminálneho trestného práva alebo nie, alebo či to bude ponechané členským štátom. To by pre mňa bol ten hlavný dôvod, kde by sme mohli sa zamyslieť nad tým, či určitý typ kriminality je veľký problém alebo nie. Pokiaľ ide o túto selekciu kriminálnych skutkov, ako uviedol pán Kirchhoff, to je o niečom inom. Je to určitý pocit bezpečnosti, a niekto v komisii sa zamýšľal aj nad tým, že čo by mňa mohlo e, mi sprostredkovať pocit, že som v nebezpečí. Avšak zamýšľam sa, že čo môže Európa urobiť s týmito informáciami so o kriminálnych súdov. Nemyslím si, že budeme mať nejakú harmonizovanú uh, definíciu že tu budeme mať nejako harmonizovaný postup pri krádežiach s bicyklami. Definícia kriminality sa považuje za niečo samozrejme, ale už sme tu hovorili o úplatkoch aj o iných záležitostiach, ale úplatky ako také to je príliš jednoduché a je to príliš komplexné. Ak by sme to nerozviedli ďalej, tak k našim respondentom nepovieme konkrétne, že o čo ide, tak nedostaneme konkrétne odpovede. Vo viacerých týchto prípadoch je dosť e, zábavné, že tu je otázka, ktorá znela, že či máte zbraň. Aký je dôvod na to, aby ste mali zbraň? A tí, ktorí majú zbraň a vedia, že to je nelegálne mať zbraň, ale majú zbraň, pretože sa cítia, že ich môžu prepadnúť alebo okradnúť, tak takýto človek vám nikdy nedá správnu odpoveď. Takže už od samého začiatku musíme apelovať na tú dôveryhodnosť týchto údajov. A a tie obavy, ktoré sú tu v členských štátoch, Národné úrady sa musia snažiť čo možno najviac, aby zabezpečili určitý pocit bezpečnosti svojim občanom. Takže je tu viacerý, viacero možností. A ešte dve poznámky. Ochrana údajov a to, čo s tým súvisí. Máme tu stanovisko za dozorný úrad údajov, ale myslím, že to je veľmi dôležitý údaj, dôležitá informácia, ktorá musí byť zapracovaná a tie zozbierané údaje sú skutočne veľmi citlivé a osobné vo viacerých ohľadoch. A posledná otázka, respektíve pripomienka, si to je moja chyba. Nemám vôbec Pospešo ostrovy v eh, Holandsku boli vyčlenené eh, z tohto celého procesu, pretože tam nie je začlenené celé naše, celé naše územie v tomto štatistickom procese. Ďakujem. Rečník hovorí bez mikrofónu. Taká všeobecná otázka, že do akej miery my takéto štatistiky môžeme využívať a do akej miery nám pomáhajú bojovať proti kriminalite alebo robiť nejaké prevenčné údaje. Vieme, že táto problematika stanovovania otázok, kladenia otázok, či sa to dá porovnať alebo nedá porovnať. A ešte aj ten časový aspekt, ktorý vlastne zohráva tú úlohu, že sú tu určité omeškané odpovede, výpovede. V niektorých členských štátoch už sa mohla situácia zmeniť a ešte stále sa tam operuje so staršími údajmi a to je jednoducho ten sklz Štatistiky ako také majú zmysel iba vtedy, keď sú porovnateľné údaje, ale v tomto kontexte je otázka, či je vôbec uskutočniteľné, či tieto údaje sa dajú nejakým spôsobom archivovať alebo vyhodnocovať, ak nie sú porovnateľné. A pokiaľ ide o prvý bod, myslím si, že pri trestných činoch, o ktoré sa tieto otázky zaujímajú, tak nie je možné dostať porovnateľné údaje na úrovni celej Európskej únie. Pán Kirchhoff to už povedal a ja to poviem celkom jasne. Máme kriminálne skutky, ktoré sú definované v členských štátoch odlišným spôsobom a preto to jednoducho nie je porovnateľné. Preto štatistika ako taká v tomto kontexte nemá zmysel, pretože tieto údaje jednoducho nám neposlúžia na nič. Tie údaje, ktoré zozbieram, nám nepostačia. A z toho vyvstáva aj otázka, či náklady ako také v tomto prípade, máme tu 12 miliónov eur, sú op- vyargumentovateľná. Vyprodukujeme štatistiku, ktorá priniesie so sebou iba prácu členských štátov a potom máme údaje, ktoré sa nedajú porovnať. Nemôžeme z toho odvodiť nejakú prevenciu ani nič, tak potom sa pýtam aj ja, aká je pridaná hodnota a či tie náklady boli správne vynaložené. Takže nemá zmysel niekedy robiť štatistiky, ktoré nemajú žiadny zmysel, nedajú sa využiť. A otázka, ktorú tu máme, prečo napríklad nebola osoba, ktorú vypočúvala polícia, spokojná s tým, ako policia prispela. Kto by sme mali, tak by sa to jednoducho dalo použiť a porovnať v celej Európskej únii. Takže pozrite sa na tieto otázky, ako znejú, ako ich potom chcete porovnávať. Európa má zmysel, ale v tejto oblasti robiť nejakú štatistiku a to na úrovni takýchto otázok, to je podľa mňa jednoducho nenáležité a preto som proti tomu, aby sme si nejako lámali hlavu nad tým, či takáto štatistika vôbec má zmysel alebo nemá. Thank <clears throat> you. Yes, proposed regulations. Áno, navrhovaná regulácia, nariadenie nesúvisia ani tak s kriminalitou ako také, skôr s vnímaním kriminality. A súvisí to s takou relatívnym vnímaním v jednotlivých krajinách a nie až tak s, s absolútnou realitou kriminality. My tu vyhodnocujeme skôr to, ako ľudia vnímajú kriminalitu. Je to skôr taký prehľad toho, do akej miery ľudia sú nespokojní s problémom ako takým. Týka sa to problému, ktorý súvisí s kriminalitou, ale nie tak s obeťami. Snažíme sa vyhnúť takým otázkam, ktoré v štatistikách sa častokrát opakujú. Niekedy určité zložky populácie sú možno viac kriminalizované ako iné. Mm, dá sa to vysvetliť viacerými spôsobmi, možno aj ako diskriminácia, ale možno niektoré časti spoločnosti vykonávajú viac kriminálnych skutkov ako ostatné. Celé to môže viesť k určitým hypotézam alebo domnienkam ohľadne kauzality. Avšak vnímanie kriminality ako také je, že respondenti môžu byť ovplnení médiami a médiá ako také majú svoju vlastnú agendu, aby poukázali na rozmer určitej kriminálnej aktivity a zodpovednosti za túto kriminalitu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Musíme pozrieť aj na čas, takže Skončíme to prosím na čas. Ešte si potom vypočujeme predkladateľa a komisiu, pani Morvaj. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ako poslankyňa som skutočne rada, že táto kriminalita je problémom, o ktorom teraz hovoríme a že sa nám takýmto spôsobom podarí zaznamenať aj tie kriminálne aktivity, ktoré nie sú zaznamenané v oficiálnych statistikách. Čo môžeme s takýmito údajmi robiť? Tieto otázky tu odzneli zo strany viacerých poslancov. No napríklad môžeme preskúmať, či úrady si plnia svoje povinnosti, pokiaľ ide o prevenciu a riešenie kriminality. Napríklad v Maďarsku máme veľmi vážne problémy eh, v tejto oblasti a Nedávno som navštívila 70 miest a dedín v Maďarsku a mala som pocit, že kriminalita nie je odrkadlená v štatistických údajoch. Hovorím tu o krádežiach, nejakých agresívnych útokoch, a tieto sú veľmi početné a to je neakceptovateľné v takéto stredoeurópskej krajine. To si ani neviete predstaviť. Ale tieto údaje, tieto kriminálne aktivity sú latentné, pretože jednoducho obete sú zastrašované, zastrašované e, zo strany páchateľov. Tým hovoria, že ak to povedate na súd, tak vás zabijeme. Tu hovorím o etnických minoritách, pretože väčšina z nich patrí k týmto menšinám Takže jednoducho obete to nenahlásia. Polícia častokrát nemá správy, informácie o jednotlivých prípadoch trestných činov a hovoria, o tom jednoducho sa ani neoplatí písať, to je iba taká maličkosť, nemá zmysel to spracúvať. Táto malá kriminalita ako taká však ohrozuje aj tú životnú úroveň a prostredie ľudí v vidieckých oblastiach. Avšak policia ako taká musí takéto trestné činy vyhodnocovať a nemala by sa takáto povinnosť zanedbávať. Na rozdiel od toho, čo si môžete myslieť v tomto parlamente o celom probléme, problémoch, ktoré sú pertinentné v tomto zmysle vo vzťahu k občanom Maďarska, treba sa týmto problémom venovať pretože ide tu o skutočne takú vážnu tému, aktuálnu tému pre našich občanov a po obede, keď situácia v Maďarsku bude ďalším bodom programu, tak tam ja poviem ešte viac o problémoch, ktoré máme a o tom, ako sa vnímajú v tomto parlamente. Dúfam, že ako poslankyňa, ako som to uviedla na úvod, budem mať príležitosť sa tomu venovať. Pán predseda žiada komisiu o veľmi stručné zosumarizovanie a potom si vypočujeme pána Kirchhopa. Ak mi dovolíte, tak ja sa vyjadriem k trom prvkom. Prvok porovnateľnosti, to je ten subjektívny prvok, a ochrana údajov. Znamená tajnosť dokumentov. Cieľom tohto návrhu je, aby sme zozbierali údaje, nie len nejaké subjektívne informácie, aby to bolo definované v takom zmysle, aby to bolo porovnateľné. To je A to je skutočne dôležité v tom zmysle, aby sme to zadefinovali v jednotlivých krajinách rovnakým spôsobom. Takisto je tu prvok určitej subjektívnosti, e, vnímania situácie v krajine, ale tento subjektívny spôsob je iba doplnkovým aktorom a faktorom, pokiaľ ide o ziskovanie stavu veci v jednotlivých krajinách. Je to lepšie vysvetlené v prílohe. Ak by sme mali takéto údaje, ktoré sú samodefinovateľné a, a porovnateľné v jednotlivých krajinách, a nevychádzali by sme pri porovnávaní správnych systémov zlievkami, tak týmto spôsobom by sme jednoducho tú komparabilitu získali do tej miery, že by to skutočne bolo porovnateľné. Táto situácia súvisí aj s utajenosťou dokumentov a my musíme tieto informácie vyhodnocovať adekvatívnym spôsobom. Týka sa to aj ochrany údajov, hovorili sme to, overovali sme to, respektíve prekonzultovali sme to aj s predstaviteľom, hlavným predstaviteľom úradu pre kontrolu takýchto, dokum- takýchto údajov a snažíme sa v týchto diskusiách pokračovať. Áno, pani Tomás, nech sa páči. Áno, ja ešte pár špecifických pripomienok, pretože sa to hovorilo o politických potrebách. Tento návrh je výsledkom štokholmského programu, kde komisia bola prizvaná, aby podporovala e, vyhodnocovanie štatistík týkajúcich sa kriminality, preto sme to aj urobili. Mali by sme rozhodovať medzi administratívnymi údajmi a sumariz, sumarizačnými údajmi. Takéto sumarizačné údaje nemôžu pokryť všetko a jednoducho chceme iba doplniť to, čo už bolo doteraz zozbierané a chceme tento systém ešte zlepšiť, pokiaľ je to možné. Ešte niektorí sa vyjadrovali aj k obsahu tohto e, sumáru a ako som už povedal, veľké množstvo členských štátov má určité sumáre v tomto zmysle, pokiaľ ide o porovnateľnosť. Už v minulosti sme mali takýto štatistický zber údajov, ktorý využívame zhruba 20 rokov, to je skôr taký experiment a máme z toho veľmi uspokojivé výsledky a ten koncept, ktorý by mal priniesť určite porovnateľné údaje ako taký, ten by sa nemal spochybňovať. Pán Kirchhoff, máte príležitosť sa uzavrieť to? Áno. Táto diskusia bola dobrá, vedel som, že to nebude ľahké. Uvedomujem si všetko, nebudem sa venovať všetkému, počúval som pozorne zaangažujem zaangažuje Mateňovi správdajcov a uvidíme, či sa nám podarí urobiť pokrok alebo nie. Zdieľam tie obavy, ktoré tu odzneli. zapracujeme to do našej práce. Ďakujem pekne za dnešné dopoludne. Ďakujem pekne za konštruktívny prístup a ochotu zapracovať údaje, ktoré tu odzneli. A teraz prejdeme k bodu číslo 10, aby sme nezdržiavali. Ide tu o útoky na finančné systémy a zrušenie rámcov rozhodnutia a rány. Ide Rady 2005-222. Pani Monika Holmajer je spravodajkyňou a ide tu o smernicu o útokoch na informačné systémy. Dovolte mi však oznámiť, že lehota pre pokladanie pozmeňujúcich návrhov je január 26 o 5. popoludne. Január 26, 5 17 hodín. Aby sme teda boli zorientovaní a mohli potom hlasovať 27. a 28. Pani Holmajer, teraz zostávate slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela takisto poďakovať. Poďakovať tieňovým spravodajcom. Mali sme veľmi intenzívnu spoluprácu. Takisto aj pokiaľ ide o ITRA AFE, tam sme mali kolegov, s ktorými sme skutočne spolupracovali, takisto Európska komisia nám pomáhala, polské predsedníctvo ešte minulý rok, intenzívne s nami komunikovalo, dánske predsedníctvo sa hneď ujalo a prebralo štafetu. Aj za to veľmi pekne ďakujem a táto dobrá komunikácia je prospešná. Aj s generálnym sekretariátom rady sa nám dobre spolupracovalo, aj s predstaviteľmi národných agentúr a úradov, ktoré sme oslovili. A potom sme ešte mali kontakt aj s predstaviteľmi hospodárstva a jednotlivými organizáciami, kde už hovoríme o útokoch na informačné systémy. Avšak v takejto oblasti máme viacero problémov, ktoré nesúvisia iba s touto smernicou, ale s komplexnosťou tejto problematiky a sú tu určité návrhy a myšlenky, ktoré by sa mohli predstaviť. Teraz krátka história. Na, jar 2010, na jesen 2010 sme mali návrh komisie, predstavili sme to potom neskôr tu v Libe, potom v máji bola diskusia, a rozpráva, v oktobri sme mali vypočutie expertov a v decembri sa stretli stanoviska ITRE a AFET, aspoň návrhy a teraz v podstate môžeme prikročiť skutočne k lámaniu chleba a preto vlastne som zabezpečila aj to, aby moji kolegovia dostali konkrétne informácie. Celé je to e, v predvečer budapešťanského stretnutia a Máme tu takisto návrh komisie na smernicu, vypracovanie rámcového závera. A to pozadie, v ktorom to musíme celé vnímať, je to, aby sme principiálne rozhodnutia, ako krimi, e, tieto rozhodnutia, ktoré sa to urobili, tie už jednoducho boli vykonané. Ako to celé nakoniec bude vyzerať, to sa dozvieme v priebehu obdobia pol roka a Dôležitá je stratégia bezpečnosti informačných systémov, avšak ako taká ešte stále nie je hotová a preto je to aj ťažké s touto našou smernicou, pretože tá sa týka trestoprávnych otázok a ten poslednú tehličku do tejto stavby tohto reťazca je problematika, ktoré sa venujeme práve teraz a táto posledná tehlička z tejto agendy je veľmi dôležitá. Ďalej tu máme dočinenia aj s novým problémom cloud computing. E, s tým sú spojené obrovské možnosti, ale aj obrovské rizika. E, taktiež e, vidíme, že narastá počet útokov hackerov voči štátom, voči firmám, teda zväčšujú sa aj dimenzie týchto útokov. Návrh komisie, ak dovolíte, rada by som sa vyjadrila k dvom hlavným bodom. Tým, že sa tam používajú technicky neutrálne formulácie, dajú sa tým pokryť aj rôzne prípady trestnej činnosti na internete. Podľa mňa je vhodné formulovať to takto neutrálne, pretože inak by sme museli každý mesiac túto smernicu meniť, pretože internet sa mení veľmi rýchlo. A ďalej po druhé, tento návrh e, chce harmonizovať e, minimálnu dĺžku trestu. V článku 6 sa hovorí o um, konkrétnych aspektoch eh, definície takéhoto trestného eh, činu. Taktiež v eh, ďalších článkoch sa hovorí o zvýšení, o predlžení hm, tohto minimálneho trestu. V článku 10 sa hovorí o prístupe k relevantným informáciám, respektíve o tom hovorí článok, ktorý rada upravila svoje stanovisko, bude sa zaoberať aj našimi návrhmi a potom sa stretneme a budeme diskutovať Obdržala som 33, respektíve navrhla som 33 pozmeňovacích zmien. Tieto zmeny samozrejme e, nezohľadňujú všetky myšlienky, návrhy, ktoré, e, s ktorými som, ktorým som sa venovala v priebehu celého tohto obdobia e, stretávania s zúčastnenými stranami. Nedá sa to však všetko zapracovať do smernice. Snažili sme sa to e, obmedziť e, iba na skutočný predmet tejto smernice. Nedá sa totiž pokryť celá táto oblasť. Ešte by som rada dodala, že odporúčam komisii a rade e, niekoľko bodov, ktoré sa uvádzajú v úvodných ustanoveniach, aby sa nad nimi zamysleli. Nedajú sa síce pokryť eh, touto trestnou normou, ale podľa mňa by sa mali zapracovať možno do nejakých iných oblastí a stojí sa to zamyslieť sa nad nimi. Rozsiahle otázky eh, riadenia sieti, počítačovej bezpečnosti, eh, ďalej dodržovania práv užívateľov a práv užívateľov počítačových informačných systémov. To všetko sa nedá pokryť v celej tejto smernici. Vývoj internetu je rýchlejší ako vývoj politických rozhodnutí. Musíme teda brať ohľad aj na to. Moje zmeny sa orientujú do piatich oblastí. Poprvé, oblast definícií. Navrhujem, aby definície, ktoré napríklad v návrhu 21 20 aby sa spomínali v sprievodnom dokumente dohovorov. Bola by som rada, keby sme mali odlišné definície v jednom a tom istom dokumente. Podľa mňa by bolo vhodné, keby sme sa opreli o to, čo je predmetom konsenzu medzi členskými štátmi. Ďalej pojem kritickej infraštruktúry. Tento pojem eh, ešte stále nemáme presne zadefinovaný. Preto som pre túto smernicu navrhla zaviesť eh, konkrétnu definíciu, ktorú uvádzam vo svojom pozmeňovacom návrhu, konkrétne číslo 19. Ďalšia definícia, ktorú považujem za veľmi významnú, sa týka ľahkých prípadov. To sa uvádza v návrhu 18. Som presvedčená o tom, že ak budeme harmonizovať tresty, a to je jedným z cieľov tejto smernice, musíme taktiež eh, prispôsobiť eh, aj merania, respektíve meradlá tak aby sa to nelišlo v členských štátoch ďalej. Druhá oblasť sa týka povinnosti primeranej ochrany proti útokom. Keď si prečítate moju správu, iste si všimnete pozmeňovacie návrhy, ktoré zavádzajú nové prvky na zabezpečenie informačných systémov. Konkrétne ich 19 a 11 to pokrývajú. Domnívam sa, že členské štáty by mali byť povinné zaobchádzate čo najbezpečnejšie so svojimi informačnými systémami a zároveň však súkromné subjekty musia taktiež chrániť e, svoje údaje pred útokmi. Ak táto ochrana nebude poskytnutá, musia potom právne právnické osoby niesť dôsledky takéto svojej nedbanlivosti. Toto doposiaľ neplatilo a ja to považujem za veľmi dôležité, pretože denne sme svedkami mnohých útokov hekerov eh, na jednotlivcov, na firmy, na štáty a dalo by sa im v mnohých prípadoch zabrániť. Zásobca počítačového klubu nám povedal, že žiadny výrobca automobilov pri, si predsa už netrúfne vyslať na trh eh, auto, ktoré nie je zabezpečené proti útokom a takto by to malo byť aj v prípade počítačových formačných systémov. Malo by to byť úplne samozrejme. ale zatiaľ to pravidlom ešte nie je. Ďalej po tretie spolupráca, výmena informácií a vzdelávanie. Podľa mňa návrh smernice by mal zlepšiť potenciál aj v oblasti spolupráce a výmeny informácií a preto som predložila aj v tomto zmysle niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, a taktiež spolupráce medzi európskymi agentúrami, ENISA a Europol konkrétne, a jednotlivými orgánmi ktoré sa zaberajú týmito témami a taktiež je potrebné mať na pamäti citlivosť týchto údajov ďalej. Tresty. Tu som zaujala stanovisko k návrhu komisie, ktorý hovorí o treste vo výške dvoch rokov. K tomu som nezaviedla žiadne zmeny. Domnievam sa, že napríklad útoky na informačné systémy eh, kritických infraštruktúr sú veľmi závažné. Na druhej strane niektoré iné činy, ak napríklad prebiehajú v rámci organizovaného zločinu, sú závažnejšie ako iné. Tu by sa mali e, stanoviť odlišné trestné sadzby. E, ďalej, e, čo sa týka skrývania skutočnej identity, v tejto súvislosti by som rada upozornila na bod, ktorý sa týka utajovania skutočnej identity páchateľa na ochranu poškodeného. Domnievam sa, že komisia v tomto postupuje správne, ale predsa by sme mali podľa mňa vytvoriť horizontálny nástroj, ktorý by nepoňal takéto utajovanie totožnosti ako vec, ktorý, s ktorou musíme bojovať, ale je potrebné bojovať aj proti krádeži identity Ďakujem všetkým eh, za pozornosť, teším sa na diskusiu. Ďakujem všetkým kolegom za spoluprácu. A ako som už povedala, teším sa na diskusiu. Danke, Frau für sein... Ďakujeme pekne, pani Holmajer, za vašu správu. E. Teraz v diskusii vidím tu viacerých poslancov, ktorí si želajú prehovoriť. Musím vám však pripomenúť, že máme schôdzu koordinátorov o 12.30. Preto sa snažte byť stručný. Možno by sme neskôr mali dať slovo Rade a komisii, ak chcú vystúpiť. A sa chcú vyjadriť k prezentácii pani Holmer, nech sa páči, za radu. Ďakujem. Ak sa nemýlim, môžem hovoriť po dánsky. Ste, že v akomkoľvek oficiálnom jazyku môžete hovoriť. meget glad for invitationen til at komme, og også invitationen til at tale her. Jeg skal selvfølgelig gøre det kort, fordi jeg forstår, at der er en stram tidsplan, øh, og det er også... No translation, no, for the time being, no translation. Maybe, maybe the interpreters have been taken by surprise. I don't know. Zatiaľ tlmočenie nefunguje, možno ste s tlmočníkov eh, zaskočili. Dobre, tak budem hovoriť po anglicky. Nie, nie, môžete hovoriť po dánsky, isté, že... Really? I'm sorry. I'm sorry about that. I'm sorry. No, maybe, no, no, I mean, sometimes there's logistical reasons because it, it depends, it depends. Je mi to naozaj veľmi ľúto. Eh, žiaľ, nemáme tlmočenie z Dančiny, niekedy z logistických dôvodov, pretože nie je jedno, jednoducho dostatočný počet kabín je mi veľmi ľúto, ale dánska kavína na tejto konkrétnej schôdzi nie je. Ste, že nie je to žiadny problém. Ja nemusím totiž počúvať svoju hroznú angličtinu. Vy ostatní však musíte. Je na veľkou cťou zúčastniť sa tejto schôdze a vyjadriť sa k tejto správe, pani Holmajer. Veľmi nás teší, že sa môžeme zúčastniť tejto prvej rozpravy. Domnievame sa, že táto správa, toto prvé prerokovanie nám umožní posunúť sa ďalej v príprave ďalších krokov s cieľom uzavrieť tento dokument v priebehu dánskeho predsedníctva. Dánske predsedníctvo je pripravené a ochotné začať rokovať, eh, spolupracovať s parlamentom. A to formou konštruktívneho dialógu je veľmi dôležité, aby táto smernica bola uzavretá v priebehu dánskeho predsedníctva. Už eh, sa na to čaká viac ako rok. táto téma je veľmi dôležitá a zároveň je veľmi naliehavá, pretože je nevyhnutné konať rýchlo. Útoky na informačné systémy nie sú nejakou abstraktnou oblasťou, je to veľmi konkrétny sektor, e, ich počet sa zvyšuje, sú čoraz e, sofistikovanejšie a je čoraz komplikovanejšie bojovať proti ním. A preto nás veľmi teší práca na tomto dokumente, keďže ho vnímame ako kľúčový v našom boji proti útokom na informačné systémy. Už sme na rade rokovali v priebehu maďarského predsedníctva Rokovania to neboli ľahké. 10. júna 2011 sme sa dohodli na všeobecnom prístupe. Nebudem opakovať kroky, na ktorých sme sa dohodli. Rozhodne ešte na to bude priestor. Neskôr nielen s celým výborom Libe, ale aj s pani Holmajer jednotlivo. Preto by som to uzavrel s tým, že nás veľmi teší mať dispozícii vašu správu. Zjavne sa zhodneme v niektorých konkrétnych veciach. Isté, že v niektorých sa nezhodneme. A práve preto sú naplánované rokovania medzi radou a parlamentom. A taktiež samozrejme za účasti komisie. V niektorých oblastiach by sme boli radi, keby sa aplikoval horizontálny nástroj, Pani Holmajer hovorila o prípadoch krádeže identity. Tu by možno bol užitočný horizontálny nástroj a taktiež v oblasti prevencie. Aj to by sa zrejme malo poňať horizontálne, ale tešíme sa, ako som už povedala, na spoluprácu s parlamentom. Chcem sa ešte raz poďakovať za pozvanie a budeme s napätím sledovať ďalší vývoj. Ďakujeme, pán Lind. Ako som už povedala, z logistických dôvodov možno nebudeme mať e, všetky oficiálne jazyky v niektorých sálach, pretože nie sú vždy k dispozícii všetky kabíny fyzicky, ale budeme sa snažiť, e, aby dánske predsedníctvo malo dánske tlmočenie na každej schôdzi je mi naozaj veľmi ľúto, že tu dánska kabína nie je na tejto konkrétnej schôdzi. Ďakujeme, že ste prijavili ochotu a predniesli svoje vystúpenie v angličtine. Teraz komisia, nech sa páči. Uh, Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne chcel by som povedať, ako veľmi oceňujeme prácu spravodajkyne Máme len odborné poznámky, ktoré si vyhradím až ku koncu svojej prezentácie. Chcem povedať, že spravodajkynia naozaj si vzala za svoje, za svoje ten, mm, tresty a zhoršené okolnosti. Tieto dva aspekty boli v jadre samotnej veci, ktorú sme chceli presadiť, takže za toto aj ďakujem. A neskôr viac. Áno, teraz e, prejdeme k poslancom, hovorí pán predseda. Pán Alvaro ako prvý. Ďakujem pekne. Šťastný nový rok všetkým. Zároveň by som sa aj rád poďakoval pani Holmajer. Spolupráca bola veľmi dobrá. Ja som sa ani necítil ako deňový spravodajca, necítil som sa um, vyňatý mimo hry. Dokonca tesne pred Vianocami sme mali jedno stretnutie, aj keď všetci ostatní už boli na ceste na dovolenku, na lyžovačku teda naozaj musím oceniť váš konštruktívny prístup. Vo väčšine bodov sa zhodneme. Je e, pochopiteľné, že sa neshodneme úplne vo všetkom, eh, veď sme napokon z odlišných politických skupín. V tejto téme by podľa mňa možno bolo rozumné posunúť sa na rámec prístupu komisie, ktorý má iba akýsi reaktívny prístup a, a síce zadefinovať si konkrétne pojmy, napríklad v článku 16, hovoriť e, aj o preventívnej oblasti. Hovorím to preto, respektíve nebol by som to povedal, keby som videl, že v príprave komisie je nejaký rozsiahly koncept e, vytvorenie stratégie proti útokom na informačné systémy nie sú e, k dispozícii. To neznamená, že neexistujú, ale aspoň parlament o nich nemá informácie. V tejto téme podľa mňa by bolo vhodné zaujať taký celostný prístup a nie takto jednotlivo zaoberať sa aj legislatívnymi návrhmi. Musíme sa snažiť nájsť možné odvolávky na iné smernice, či už napríklad ide o smernicu z roku 2002, čo sa týka ochrany osobných údajov v elektronickej komunikácii, aj čo sa týka informácií o porušení vzhľadom na prípady porušenia a útokov na informačné systémy a obmedzenia práv užívateľov, či by bolo vhodné spomenúť túto smernicu a tým pokryť túto otázku aj v tejto konkrétnej smernici. Okrem toho by som bol rád, keby sme sa sústredili na preventívnu oblasť, nie eh, na reakčnú Mm, ja si nemyslím, že by bolo potrebné upravovať eh, trestné sadzby. Myslím, že doposiaľ sa preukázalo, či už išlo o ten eh, obrovský útok na Sony alebo na iné americké firmy, na ktorých hackeri zautočili až na niektoré jednotlivé útoky. Naozaj v minimálnom počte prípadov sa dá skutočne určiť páchateľ a aj keď dochádza k škodám, aj čo sa týka strát osobných údajov, aj hospodárskych finančných údajov, e, samozrejme žiadna trestná sadzba by to nedokázala kompenzovať e, a ani ten resocializačný efekt e, by nebol až takým prínosom. Mm, napríklad v Nemecku máme skúsenosti s týmito trestnými sadzbami, máme odsek 303b trestného zákonníka, ktorý sa zaoberá práve sabotážami a tam sa posúvajú trestné sadzby medzi troma až piatimi rokmi, ak dôjde k ohrozeniu štruktúry krajiny. E, tam sa ten trest môže pohybovať od 6 mesiacov až do 10 rokov. Takto mm, to teda funguje v Nemecku a predsa nikoho neodrádzajú tieto relatívne vysoké tresty. Spravodajkyňa e, podľa mňa veľmi správne označuje za dôležité, aby firmy, respektíve významné e, prvky infraštruktúry v prípade varovania aby boli zaviazané aby boli povinné chrániť svoje údaje, či už svoje vlastné, alebo údaje klientov, aby ich hermeticky oddelili od zvyšku systému, aby nedošlo k zneužitiu a k krádeži týchto údajov a k ďalším problémom. Podľa mňa to je jeden z prvkov. Ďalej je článok 10, e, závažné okolnosti, to ešte budeme musieť prerokovať. Naša skupina však e, má v pláne predložiť pozmiaci návrh, e, konkrétne k článku 2. Tam sa vynímajú z rozsahu pôsobnosti štátnej inštitúcie. Zraniteľnosť a riziko útoku na štátny orgán predsa nie je o nič nižšie ako v prípade útoku na firmu. Očakáva sa len, že v prípade štátnej inštitúcie e, je k dispozícii o mnoho viac e, citlivých osobných údajov ako v prípade e, súkromných firiem. A preto je potrebné zabraňovať aj takýmto útakom. Rozhodne máme pred sebou mnoho práce. Spravodajkyňa e, sa však nezľakla takéhoto množstva práce. Podľa mňa vnesla veľkú mieru života do celého tohto návrhu. Bol by som rád, keby sa lehota stanovila na neskôr, nie na budúci týždeň. Budeme mať rozhodne aj mnoho iných e, úloh e, do budúceho týždňa, ktoré budem musieť splniť, a e, preto by som bol rád, keby sa tá lehota posunula. Vypočuli sme si pána Alvára, tieňového spravodajcu. Ešte sa prihlásili o slovo viacerí poslanci a ja ich prosím, aby sa vyjadrili čo najkratšie, ako to je možné, pretože 12.30 prídu koordinátori. Ale pán Alvaro, chcem vám ešte povedať, že lehota, ktorú som navrhol, je január 26 pre pozmeňujúce návrhy. Do 5. večer je to tak dobre? Nie je to budúci týždeň, je to v dostatočnom časovom predstihu. V poriadku. Pán Ensil, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Blahoželám pani Holmajer za túto správu. Myslím, že je veľmi kvalitná, je príjemné spolupracovať s ňou. Ja ako tieňový spravodajca našej politickej skupiny musím ju pochváliť za výbornú spoluprácu, ktorá je typická možno pre Nemcov, ktorí sú naozaj pracovití. Ja ich mám za to veľmi rád. Rád by som poukázal na nejaké aspekty, ktoré by sme možno mohli e, znova prerokovať v tomto období s kolegyňou, s spravodajkyňou. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Alvaro predo mnou, že bojovať s internetovým zločinom, s útokmi v kybernetickom priestore, to, na to nestačí len tresty, udelovať tresty je tu niečo oveľa dôležitejšie. Je oveľa ťažšie niečomu zabraniť, keď už sa to stane. Takže sú tu aspekty, ktoré by som raz výraznil a ktoré by sme si v budúcnosti mohli širšie prediskutovať. Ide najmä o spoluprácu medzi e- celoeurópskymi a národnými agentúrami tomto, na tomto poli. Pani Holmajer hovorila iba o Európe, ale ja súhlasím, že čo sa týka agentúr, eh, ktoré majú čosi do činenia s policiou, tam to je v poriadku, ale v takejto citlivej zóne, kde často ide o útoky na citlivé údaje, podľa mňa by ústredná rola mala pripadnúť jedine celo európskemu orgánu, ktorý má odbornosť dostatočnú, má dostatok odborníkov a Europol podľa mňa má takú štruktúru, ktorý, a on by sa mohol podujať na aktivity, ktoré by zahrňali pátranie po páchateľoch aj tresty. Myslím si, že sa treba rovnako zamerať i na školiace a vzdelávacie aktivity, aspoň pre súdcov, pre policajtov, ktorí bojujú s eh, takýmto typom kriminality. Máme príklady, keď hekery nemohli byť odsúdení ani zadržaní, pretože hm, policia, prokurátori alebo súdcovia jednoducho technicky ani právnicky neboli dostatočne erudovaní, aby ich boli schopní zadržať a potrestať. A v konečnom dôsledku sme ešte v ranej fáze boja proti internetovým zločinom, ale pani Holmajerová hovorí, že je nevyhnutné, aby sme technicky štandardizovali ochranné normy, štandardy, a všetky nové právne úpravy, ktoré sa napríklad týkajú krádeže identít online alebo pri počítačovej trestnej činnosti, a súvisiacich činnostiach. To je pre mňa dôležité a tu plne podporujem spravodajkyňu. Je zavedenie zodpovednosti, zodpovedania sa právnych osôb za svoje činy pri ochrane IT systémov, ktoré riadia. Je tu veľa IT firiem, ktoré manažujú obrovské databázy bez toho, že by venovali náležitú pozornosť ochrane týchto údajov na serveroch. A potom osobné údaje datov mm, klientov na serveroch môžu byť ukradnuté. Aj na národnej, aj na európskej úrovni treba zabezpečiť takúto ochranu. Zabezpečiť, že sú zavedené tie najvyššieho stupňa e, kvality systémy, ktoré chránia dáta na najvyššej dostupnej kvality na EU mm, celoplošne. Záverom by som chcel povedať, že treba zadefinovať menšie prípady trestnej činnosti a prípady, ktoré sa týkajú kritickej infraštruktúry, aby sa rozlíšilo, že členské štáty, alebo zabezpečilo, že členské štáty budú mať jednotný prístup pri transponovaní tejto smernice na národnú úroveň. Preto si myslím, že táto správa je veľmi dobrá. Aj spolupráca bola výborná. Dúfame, že v takomto duchu bude aj pokračovať. A potom verím, že v nasledujúcom období budeme schopní dať veľmi dobrú správu. Predseda hovorí, že o pol končí schôdza prosí o krátke príspevky. Pán Pirker. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som dnes dostal do ruky tlačové oznámenie, kde mm, Polkový úrad pre bezpečnosť v oblasti informačných systémov znovu varuje, pretože e, zhruba 4 milióny počítačov boli infikované trojským koňom. Takže vidíme, že takýto mm, takáto kriminalita v informačných systémoch je dôležitá, hlavne boj proti nej. Ja ďakujem pani Holmajerovej za to, že sa precízne zaoberala hlavne detailnými informáciami a táto smernica je zacielená na dlhšie obdobie a môže v tomto období skutočne byť prospešná. Sú tu tri dôležité veci. Prvá vec je zaangažovanie Europolu, túto infraštruktúru ktorú tu máme. Tuto budeme potrebať na to, aby sme potrebné údaje zozbierali, vyanalizovali ich a aby sme ich potom jednotlivým inštitúciám členských štátov dali k dispozícii. Takisto považujem za veľmi dôležité, aby sme a v kontexte prevencie e, apelovali na určitú zodpovednosť jednotlivých používateľov a na to treba apelovať. Na to nesmieme zabúdať. A potom je tu ešte otázka útokov na kritické infraštruktúry, tu si musíme rozmyslieť, že aké opatrenia môžu byť z preventívneho hľadiska najúčinnejšie. Ja si myslím, že vyššie trestné sadzby sú e, ako prevenčné opatrenie veľmi dôležité. Pani Halmajerová už ponúkla a dúfam, že nájdeme najlepšie opatrenia. A ešte jedna otázočka pre pani Holmajerovu, pokiaľ ide pozmeňujúci návrh 622. 22. Tu sa hovorí o tom, že členské štáty musia urobiť potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili, že sa bude informačné systémy ich nákup a tak ďalej. Tam sa vypustilo slovičko vlastniť. Ja sa preto chcem spýtať, nie je vlastniť ešte lepší výraz, pretože všetkým, keď sa dá do kontextu s tým jej návrhom, vlastnenie nástrojov, ktoré môžu slúžiť boju proti takýmto kriminálnym skutkom. Iba vtedy to bude mať preventívny rozmer, ak sa tam ten výraz vlastne uplatní. V tom zmysle, že tieto e, trestné činy jednoducho budú takýmito opatreniami možno penalizovateľné. Takže ja by som tam ten výraz vlastniť ponechal a otázka je, prečo to vlastne bolo z jej strany pravdepodobne opodstatnené vyňaté. Ďakujem. Ďakujem, pán Albrecht. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlavne teraz, keď je už málo času, by som požiadal eh, o to, aby sme dali slovo činovým spravodajcom. Ďakujem pani Holvárovej za dobrú spoluprácu a dobrú správu. A pripájam sa komentárom ostatných tieňových správodajcov, avšak chcem sa sústrediť ešte na jednu vec, ktorú sme už v úvode krátkosti ozrejmili. Predovšetkým pokiaľ ide o trestoprávne aspekty, tam musíme myslieť na to, že tie kompetencie musia byť veľmi prísne. Nemali by sme hovoriť iba o prevencii a trestné právo ako také nemôže problém vyriešiť, ale práve preto, že trestné právo má veľmi malé, veľmi malé, veľmi malý para, manevrovací priestor, preto by som poukázal na to, že práve tie časti, kde sa rozhodujeme o tom uplatniť trestné právo, tak tie musia byť veľmi jasne definitované, aby sme sa nejako vyhli veľkým posunom. Myslím, že takýmto spôsobom nájdeme to potrebné vyváženie a to súvisia s tou poslednou otázkou, pokiaľ ide o odpoveď na túto otázku, pretože tu ešte stále je toto duálne používanie, respektíve možnosť dvojitého využívania niektorých technológií ako takých, nie len v zmysle kriminálnych aktivít. A tu predpísať nejakú trestoprávnu zodpovednosť na úrovni celoeurópskej pôsobnosti, to by nebolo správne. Preto je veľmi dôležité, aby sme aj prezumciu neviny po porili a aby sme tu nejako nespochybňovali tento aspekt, hoci keď sa úmysel nepreukáže na 100%, keď sa tu dokážu iba prostriedky. V skutočnosti tak jednoducho trestúprávna zodpovednosť nemôže byť a priori uplatnená. A to by takisto sa malo túto presnejšie ukotviť. A ako to povedali aj moji predchod,